Bene, buongiorno. <clears throat> Possiamo iniziare. Dobré ráno. Nakrátko odovzdám slovo tlmočníkom, ktorí sa chcú vyjadriť. Tlmočníci chcú informovať E, delegátov, že z dôvodu e, sporu o nových pracovných podmienkach, ktoré boli zavedené jednostranne, e, už tretí týždeň chcú podať toto vyhlásenie, s, ktorým, s týmito podmienkami nesúhlasíme. Ďakujem pekne. Samozrejme, má, vyjadrujeme solidaritu s tlmočníkmi a dúfam, že tento problém sa čo najskôr vyrieši. K spokojnosti všetkých, samozrejme. A teraz náš prvý bod na dnešnom programe je výmena názorov e, ľudské práva a e, opravné prostriedky pre obete v rámci podnikateľskej sféry. Ako vieme, rýchle šírenie sa nadnárodných hospodárskych činností viedlo nás priviedlo k obnovenej aktivite aj e, diskusiám e, Ohľadom porušovania ľudských práv zo strany podnikov, firmy po celom svete vytvárajú pracovné príležitosti, ale zároveň mnohé z nich zneužívajú, alebo nedodržiavajú ľudské práva, sú nutená práca, nepriaznivé pracovné podmienky, zneužívanie migrantov ako pracovnej síly a tak ďalej. E, vďaka občianskej spoločnosti a kampani občianskej spoločnosti mnohí ľudia pracujú na tom, aby sa v podnikateľskom sektore dodržiavali ľudské práva. Niektoré nadnárodné spoločnosti verejne priznali potrebu rešpektovať ľudské práva a predsa len prístup, stratégie, praxe, ktoré uplatňujú spoločnosti, musia byť zosúladené s konkrétnymi zmenami v praxi. Nemalo by to byť iba teoretické vyhlásenie. Na každom kontinente sú obete porušovania ľudských práv, alebo sa um, ničí životné prostredie v dôsledku činnosti nadnárodných spoločností. A vždy, keď sa ľudia snažia dovolať sa spravodlivosti, um, uh, naražajú na mnohé prekažky. Um, odmietnutie prístupu k spravodlivosti obetí má rôzne vysvetlenia, chýbajúca nezávislosť súdnictva, e, súdov, právne prekážky v dôsledku zložitej štruktúry nadnárodných spoločností, neochota alebo neschopnosť hostiteľských štátov zabezpečiť, aby zahraničné spoločnosti rešpektovali environmentálne a sociálne normy zo strany tých spoločností, ktoré pôsobia na území e, jednotlivých štátov. Čiže dôvodov je veľa. Mali by sme pamätať na to, že v rámci legislatívy o e, e, ochrane ľudských práv je povinnosť podniky majú povinnosť rešpektovať základné ľudské práva. Vrátanie situácií, e, kedy podniky fungujú v medzinárodnom kontexte. Rada pre ľudské práva OSN schválila dobrovoľné usmernenia o podnikaní a ľudských právach a o tom, ako sa majú rešpektovať tieto práva. Uvádza sa tam jednoznačne, že súkromný sektor má zodpovednosť rešpektovať a chrániť ľudské práva, ako aj poskytovať opravné prostriedky v prípade porušenia ľudských práv, bez ohľadu na to, či e, vlády sú schopné alebo ochotné rešpektovať tieto práva. UNHCR prijalo uznesenie, v ktorom sa stanovuje medzivládna pracovná skupina, Ehm, je to tzv. otvorená pracovná skupina s otvoreným mandátom a jej úlohou je vypracovať medzinárodné a právne záväzné nástroje pre nadnárodné spoločnosti a iné podniky s cieľom rešpektovať ľudské práva. Ehm, chceme na túto tému ďalej diskutovať a rád by, rád by som privítal ehm, našich hostí. Máme tu video odkaz Isabel Durand, E, podpredsednička výboru pre medzinárodný obchod a rozvoj a po mojej lavici je Klára Skřivanková, poradkyňa e, Anti-Slavery International, boj proti otroctvu, Jonas Kremheden, e, Sloboda a spravodlivosť, Európska agentúra pre základné ľudské práva a Colin Rush, koordinátorka pre koordináciu projektov skupina e, Priatelia Zeme Európa, Friends of the Earth Europe. A teraz by som raz odovzdal slovo Izabel Dirant cez videokonferenciu, aby sme si vypočuli jej odkaz. Mm, dobrý deň, prajem. Zdravím všetkých bývalí kolegovia, eh, poslanci Komisia pre ľudské práva parlamentu. Ďakujem, že ste ma pozvali a hoci nemôžem tu osobne prísť, napriek tomu, že ste ma pozvali, som rada, že môžem sa zúčastniť tejto diskusie o podnikaní a ľudských právach. Takže taká predbežná pripomienka na úvod. Je pravda, že v oblasti ľudských práv a podnikania sú to pre všetkým súkromní aktéry, ktorí sú v prvej línii všetkých otázok sociálnej zodpovednosti podnikov a takýmto spôsobom E, musíme pracovať buď na ekosystéme týchto podnikov v súkromnom sektore, alebo na pravidlách v oblasti podnikania, výroby, obchodného styku, vývozu a v rámci toho rešpektovania ľudských práv. E, dnes by som sa chcela pozrieť s vami na to, ako môžeme ísť trošku ďalej, strategickejšie, posunúť otázku ľudských práv a prepojenia ľudských práv a podnikania, posunúť na vyššiu úroveň v politickej agente. Vy ste poslanci z e, my sme, pracujeme v agentúre OSN a chceme mať spoločnú stratégiu, takže v podstate sú také tri iniciatívy pod OSN, ktoré momentálne prebiehajú. Poprvé tu pracovná skupina podnikanie a ľudské práva. E, Rada pre ľudské práva dala mandát a cieľom je pripraviť usmernenia o podnikaní a ľudských právach. E, e, Rada pre ľudské práva schválila tieto usmernenia v júni 2011. Táto skupina pripravuje správu pre valné zhromaždenie OSN OSN, čiže bude zaujímavé sledovať vývoj v rámci valného zhromaždenia e, počas rokovania v septembri. Ďalšia iniciatíva je tu príprava 7. výročného fóra Biznes a ľudské práva 26. a 28. novembra 2018 v Ženeve. Čiže podľa mňa sú to strategické dátumy, ktoré budú dôležité aj pre vás, aby vy ako výbor ste mohli sledovať, čo sa deje, teda jedna, jednak valné zhromaždenie, ale aj to, čo sa deje na tomto fóre. Druhá iniciatíva, tu poznáte, pretože už sme o tom hovorili, keď niektorí z vás pred niekoľkými mesiacmi ste boli tu v Ženeve. Je to pracovná skupina, medzivládna pracovná skupina o nadnárodných spoločnostiach a rešpektovaní ľudských práv. Čo má robiť táto skupina? Má pripraviť medzinárodný záväzný právny nástroj, ktorým zaviaže nadnárodné spoločnosti, e, aby rešpektovali ľudské ľudské práva. To nebude ľahké. Posledné zasadnutie bolo v oktobri 2017 v Ženeve. E, je návrh textu Samozrejme je tam ešte množstvo otázok otvorených a ide o ochotu či neochotu e, vlád e, rozvinutých krajín posunúť sa v tejto veci vpred. Nie je to ľahké, nie je to ešte rozhodnuté, ale v každom prípade treba pokračovať v práci, pokračovať v dialógu a e, možno pri vašich stretnutiach s členskými štátmi a ďalšími rozvinutými krajinami by ste mohli hovoriť o týchto veciach, aby sa posunuli vpred záväzné požiadavky. Tretia iniciatíva v kontexte ľudských práv je pracovná skupina skupina e, práv, e, pracovné podmienky v rozvojových krajinách. Samozrejme je potrebné rešpektovať ľudské práva, práva ľudí, ale e, nerozlišuje sa tu, nerozlišuje sa tu medzi spôsobmi, ako nanútiť tieto práva. Je tu špeciálna správa, pán Sad Alfaradži od septembra 2016 pracuje na tejto téme, je to už mimoriadná správa o právach a rozvoji Eh, chcem vám povedať, že určite poznáte aj správ eh, Olivera de Schutera, ktorý pripravuje správu práva eh, a rozvoj. Chcel by som upozorniť pre všetkým na kapitolu 5 tejto jeho správy, ktorú predstavil pracovnej skupine pracovného práva v apríli E, kapitola 5 a určité prvky, ktoré sú tam e, spomenuté, pretože jasne sa tam hovorí o tých hlavných bodoch, ktoré sú dôležité preto, aby sa vyvolilo prepojenie medzi právo na rozvoj, ľudské práva a na druhej strane súkromné hospodárske aktivity. Uvádza tam okrem iného také oblasti ako správa dlhu rozvojových krajín, otázka e nezákonných finančných tokov, ktoré znamenajú obrovský odliv financí, eh, ktoré unikajú štátom a krajinám, eh, ktoré sú v rozvoji. Potom je tu obchodná investičná politika, eh, režim ochrany mm, intelektuálneho vlastníctva, nad technológií a všeobecná otázka ochrany sociálnych práv. Takže to, to nie je celkom o právach a podnikaní, ale o právach na rozvoj. Právo na rozvoj sa stalo právom, základným ľudským právom. A v každom prípade toto je nástroj, na ktorý by som vás chcela upozorniť, ktorý môže byť pre vás užitočný pri vašej práci. To je si všetko z mojej strany a ja dúfam, že ešte budem mať príležitosť aj naživo diskutovať o týchto veciach medzi cieľmi ako je OSN a podnikanie a um, rozvoj, čiže samozrejme to nie je naša prvorada téma, ale to téma, ktorá nás veľmi zaujíma a Zaujíma nás aj symbolicky, pretože rok 2018 oslavujeme 70. výročie deklar- univerzálneho deklarácie ľudských práv a všetci veľvyslanci, ktoré budú zastupovať členské štáty na konferencie, e, ktorú my organizujeme, tak e, tam vidíme, že mnohé z nich nevnímajú e, ľudské práva a práva rozvoja. A tieto práva sú prepojené, takže vždy, keď hovoríme o právach ľudí a o práve na rozvoj, e, tak samozrejme e, musíme hovoriť aj s hospodárskymi subjektami, pretože máme v kompetencii aj obchod, alebo teda rozvoj podnikania. Takže e, som veľmi rada, že môžeme takto spolupracovať, že môžeme túto agendu, túto tému e, vypichnúť. Každý máme svoje poslanie, vy ste poslanci, my sme organizácia, ktorá slúži e, našim členským štátom, ale myslím si, že môžeme spolupracovať, čo sa týka tejto problematiky. Ďakujem za pozornosť, prajem vám príjemné diskusie a veľmi rada budem s vami o tomto ďalej diskutovať, či už v Bruseli alebo v Ženeve. Ďakujem. Bene, ringraziamo Isabel Durán. Ďakujem pekne. Isabel Diron za tento videoodkaz ktorým sme otvorili našu dnešnú dopoludňajšiu diskusiu. A teraz by som rád odovzdal slovo Kláre Skšivankovej na 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne a prajem vám všetkým dobré ráno. Veľmi ma teší, že som tu a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste pozvali na túto výmenu názorov. Myslím, že môžeme súhlasiť všetci s tým, že počas posledných dekád ak vidíme zmenu v diskusiách i v aktivitách, pokiaľ ide o dopad firiem na ľudské práva zamestnancov. Spomínam si ešte pred desiatimi rokmi, e, keď sme robili e, výskum o otroctve, kde prichádzalo k zneužívaniu v pracovných podmienkach e, mladých dievčat, ako aj mužov, kde boli zneužívaní a žili v veľmi ťažkých pracovných podmienkach. Robili sme výskum v jednej prominentnej európskej značke a povedali sme ich, čo sme našli v jedných mlynov, kde boli kde pracovali, stretli sme sa nielen s popieraním, ale tiež s hrozbou eh, s hrozbou, že bude právny spor. A táto značka nás pozvala na konzultácie, kde sme hovorili o, o problémoch v dodávateľskom reťazství, reťazci. Možno, že to vedie k zmenám na základe z tých kódexov a princípov, ktoré boli prijaté počas posledných dekád a je to zároveň i rastúci tlak zo strany e, zainteresovaných strán. Avšak stále najviditeľnejší dopad alebo úsilie nebolo výsledkom toho, že by firmy boli e, proaktívne pri implementovaní takýchto kodexov, ale je to z dôvodu škandálov, katastrof, ktoré často e, spôsobia smrť ľudí. Napríklad 21, ča, 21 e, čínskych zamestnancov na plantáži, ktorí sa utopili, ďalej v roku 2013 Vana Plaza katastrofa, ktorá ukázala, že boli nedostatky e, pri dodržaní bezpečnostných opatrení dobre známych značiek. Mnohí e, sa prihlásili k novým iniciatívam alebo v roku 2014 expo- e, ukázané zotročenie rybárov ktorí dodávali ryby na európske, eh, do európskych supermarketoch. Počuli sme už o nových princípoch roku 2011 Softlaw, nástroj, ktorý zaviedol, že firmy majú zodpovednosť eh, za rešpektovanie ľudských práv tých, ktorí, sú, ktorí majú a zároveň majú eh, prijať nápravné opatrenia, pokiaľ príde k porušeniam. Diskusia o tom, čo znamená táto zodpovednosť, prebieha a existuje množstvo nedorozumení o tom, čo znamená zodpovednosť a právna zodpovednosť. Po všeobecnosti, a včera som mala diskusiu v, pri etickej eh, a obchodnej iniciatíve s firmami, kde sme hovorili o zodpovednosti, ktorá je v celom dodávateľskom reťazci, pretože i keď nie ste priamo, priamo nezamestnávate eh, zamestnancov v dole v reťazci stále však profitujete a užívate výhody z ich práce. Takže existuje zodpovednosť a treba o tom hovoriť. A začína akceptácia tohto. Videli sme už Apple, kroky Apple a niektoré ďalšie európske značky, ako aj značky, ktoré boli zapojené v Rana Plaza, e, ktoré prijali ste nápravné opatrenia pre pracovníkov napriek tomu, že neboli priamo zamestnaní z ich strany. Viem, že iniciatíva Existujú iniciatívy e, zo strany tohto sektoru, ktoré vyjadrujú chápanie toho, čo znamená táto zodpovednosť. A dôsledkom je, že vidíme oveľa širšie uznanie toho, že existujú seriózne, vážne problémy vo fungovaní e, spoločnosti a otázka ľudských práv je dlhodobou otázkou. A nejde len o dodržanie nejakých pravidiel, ako pri audite, od, e, odfajknutie nejakého bodu. Je to o spolupráci, transparentnosti a práci v partnerstve s dodávateľmi, komunitami, odbormi, ako i e, kritických priateľov vo forme občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií. Tiež vidíme, že čoraz viac a viac firiem príjma zodpovednosť, aby e, konali proaktívne v dodavateľskom reťazci, dokonca aj na úrovni, kde neexistuje už priamy obchodný vzťah. Napríklad uh, globálna konfekčná značka, ktorá má eh, vlastne niekoľko značiek, otvorene hovoril o vysokej miere práce detí, detskej práce v ich dodavateľskom reťazci. Tiež zadali výskum, aby sa preskúmali tieto rizika v niektorých komunitách a aby podporili programy pre odstránenie otroctva a detskej práce. V, na, Unilever v nedávnej správe zverejnil kľúčové rizika. CNA a NHL eh, nám verejne ukázali a zverejnili, že minimálne jeden dodávateľ, ako aj ASOS, hovorí o eh, detských utečencoch zo Sýrie v Turecku, ktorým eh, pomo- ktorým pomáha. Tieto všetky veci sú k dispozícii a to je niečo, čo by bolo potrebné zohľadniť a myslím, že je to posun v porovnaní s tým, čo sa udialo pred rokmi. Tieto iniciatívy samotné však zrejme neprinesú nejakú zásadnú zmenu. Nedávna, strana, nedávna správa zo strany Medzinárodnej organizácie správu ukazuje, akému boju ešte čelíme. ILO v minulú jeseň očak, uh, odhaduje, že 25 miliónov ľudí je v nutenej práci vo svete. Vyše 60 z nich je zneužívaných v súkromnom sektore. A je to pravdepodobné, že sú napojené i na firmy, ktoré dodávajú produkty do EÚ alebo pochádzajú z EÚ. V kombinácii so skutočnosťou, že opäť na, podľa ILO jedno z desiatich detí vo svete je, pr, e, je v nutenej práci a nie je dostatočné, pokiaľ niektoré spoločnosti budú vážne brať túto zodpovednosť. Keď hovorím s firmami a so značkami, ktoré začínajú konať a preberať zodpovednosť v riešení ľudskoprávnych otázok, často hovoria, že neexistuje ju dostatočné stimuly pre tých, ktorí tieto kroky robia. A hovoria o absencii regulácií, ktoré by zabezpečili rovnaké pracovné podmienky a riešili systematické zmeny a výzvy, ktoré sú dôsledkom zlyhania politík, zákonov a praxe. A často preto je ťažké, ale nie je nemožné pre firmy, aby dodržiavali ľudské práva. Vidím, že firmy preberajú ďalšiu rolu a to je a spolu s, so občianskou spoločnosťou sa stávajú takto advokátmi, aby presadzovali systematické zmeny a zmeny praxe, ktoré, ktoré majú vplyv na zmenu správania firiem. Hovorí sa o, o regulácii obchodu, ako i o e, obchodných reguláciách. ESUS, e, možno poznáte niektorí z vás, E, je to značka, modná značka v súčasnosti, ktorá sa zameriava na mladých ľudí a vedie e, iniciatívu, kde spolupracuje s viacerými európskymi firmami z rozličných sektorov, kto, kde podporuje v, na Mauriciu e, po podpísanie dohody s Bangladežom a Mauriciom o migrácii pracovníkov a by sa zabezpečilo, že migranti nemusia platiť poplatky za zamestnanie, čo často vedie, že eh, ľudia sa ocitnú v pasci a sú zneužívaní. Napriek týmto všetkým iniciatívam, ktoré treba pochváliť, poučenie sa z minulých dekád nám ukazuje, že na to, aby sme zabezpečili, že väčšina a nie menšina firiem preberá zodpovednosť za dopad v svojich krokoch, si to vyžad- bude vyžadovať viac ako len líderstvo niektorých značiek ktoré zároveň e, čelia riziku e, poškodenia reputácie. reputácie. To, čo potrebujeme, je povinná transparentnosť a hĺbkový audit v tejto oblasti. Firmy i v Austrálii a Švajčiarsku prišli e, nedávno s podporou takéto regulácie. A zatiaľ, čo vidíme, regulá... vidíme iniciatívy vo viacerých členských štátoch, ako je Národný akčný plán v oblasti ľudských práv, ako i národné dohody firiem v textilnom priemysle, čo sme videli v Holandsku a Nemecku, ako aj ďalšie nariadenia o mineráloch, o dreve alebo nefin, uh, non-financial disclosure smernica. Tieto iniciatívy nestačia na to, aby plný potenciál sa naplnil, aby sme sa zaisti, zabezpečili, že nie len niekoľko vedúcich firiem alebo niektorých vo vybraných priemysloch si urobia svoje kroky, ale ide o to, aby každý, každý sektor firmy v každom sektore svoju zodpovednosť pre, prebrali a aby sa neskrývali za štátnikov a proklamácie tých, ktorí hovoria, že voči nutenej práci musí byť nulová tolerancia. Musí to byť e, e, iniciatíva, ktorá bude silná a spoločná. Na záver by som chcela vyzvať e, poslancov parlamentu, ktorí sú prítomní tu v miestnosti, aby otázku biznisu a ľudských práv, aby táto otázka bola jednou z priorít pred nadchádzajúcimi voľbami, aby e, tlačili viac na komisiu a na radu, aby takúto legislatívu hĺbkový audit v oblasti ľudských práv presadila. Potrebujeme líderstvo Európskeho parlamentu e, na to, aby všetky iniciatívy, vrátane zelenej karty iniciatívy a všetky, ktoré boli podporené zatiaľ 8 národnými parlamentami a viacerými uzneseniami Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Vidíme tu skutočnú príležitosť, aby sme prepojili prácu v Bruseli a v národných parlamentoch v oblasti ľudských práv, Výboru pre ľudské práva spolu s národnými parlamentmi, napríklad na schôdzi v novembri, aby sme stavali na týchto iniciatívach a aby sme spolu e, dali členov Európskeho parlamentu i národných parlamentov prv, po prvý raz a aby spoločne prijali deklaráciu na úrovni EÚ a členských štátov, aby takáto legislatíva bola prijatá. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz slovo dostane pán Johannes Greenmelen. Máte 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne. Teším ma, že tu môžem byť ja som z poradného orgánu Európskej únie pre ľudské práva, základné práva, so sídlom vo Viedni a ja by som rád sa podelil s vami o tom, čo robíme a čo sme urobili z hľadiska ľudských práv a spoločnosti a biznisu a zameriam sa dnes na tému najmä na súkromných aktérov a nápravné opatrenia. Požiadali sme, boli sme požiadaní Radou Európskej únie ešte v roku 2016, aby sme pre európske tri inštitúcie prišli s expertným stanoviskom k tejto téme. V tomto prípade to išlo o prístup k nápravným opatreniam e, ľudských práv. Mali sme sa vedriť k týmto pilierom, pretože mali pocit, že tieto piliere sú najmenej rozvinuté v EÚ. Prijali sme to, tento, toto stanovisko v roku 2017 a zamerali sme sa, alebo toto stanovisko sme zasadili do istého kontextu. Hovoríme o dôležitosti vnútorného trhu, oblasti justície, spravodlivosti hodnoty EÚ, e, záujmy spotrebiteľov v tejto oblasti, obavy občanov, e, dôveryhodnosť projektu Európskej únie ako celku a ako i obchodné dohody. Toto bol taký základ, na ktorom sme postavili toto stanovisko spolu so základnými právami a ľudskými právami a štandardmi v týchto oblastiach samozrejme. Naše stanovisko zahrňalo 21 odporúčaní, ktoré sa týkali justičných, nejustičných opatr- aspektov, ako aj implementácie. A ja teraz by som uviedol niektoré z týchto odporúčaní. Zaoberali sme sa otázkami od právnej pomoci až po nejustičné mechanizmy, po eh, mechanizmy dohôd na úrovni podnikov alebo firiem. A tiež sme sa snažili uviesť, čo by sa dalo urobiť v tejto komplikovanej oblasti, ktorá sa týka viacerých právnych oblastí, ako i politických, oblasti politik, kde mandát EÚ a kompetencia EÚ nie je úplne jasná vo všetkých prípadoch. Takže istý čas sme trávili i na tom, že sme uviedli, čo by sa dalo robiť nad rámec legislatíve. Takže tri alebo štyri príklady, ktoré sa týkajú extrateritoriality, čiže podľa nášho stanovisku, na stanoviska hovoríme o potrebe e, zabezpečiť globálne riešenia, pokiaľ ide o účinný prístup k náprave pokiaľ existujú konkurujúce jurisdikcie, ak Európska únia prijala príliš veľa jurisdikcie e, voči krajinám mimo EÚ, tu myslíme, že bolo dôležité zdôrazniť globálny obraz a to sme urobili v tomto stanovisku. A tiež sme zdôraznili, že prístup, ktorý by bolo možné prijať na globálnej úrovni, e, musí presadzovať EÚ a členské štáty a mohlo by ho e, mohlo by na základe prístupu k obetiam. Čiže ako by bolo jednoduchšie alebo prístupnejšie pre obete zneužívania ľudských práv zo strany korporácií dostať sa k spravodlivosti. Brusel a Rím. Pozreli sme sa najmä na tri stanoviska. Jurisdikcia a právo. V súvislosti s bruselským režimom e, členské štáty EÚ by mohli si vymeniť informácie o tom, ako extrateritorialitu najlepšie ošetriť v legislatíve, ako aj ďalšie opatrenia, najmä jurisdikciu, ktorá je súčasťou kompetencie členských štátov. Čiže istým spôsobom by tu bol priestor pre diskusiu na nelegislatívnej úrovni o tom, ako by mohlo prísť k lepšej harmonizácii subsidiarity e, jurisdikcie. V osmičke hovoríme o usmernení o tom, ako prijať legislatívu z hľadiska rímskeho režimu, to znamená výber, zvolenie práva napríklad úrovne poškodenia, pokiaľ sú príliš nízke, ako je možné stanoviť minimálne štandardy naprieč EÚ, pokiaľ hostujúca krajina a, a v nej tá úroveň poškodenia je príliš nízka. A potom niekoľko príkladov extrateritoriálnych otázok, Mali sme e, stanovisko číslo 9, kde sme navrhli analýzu dôsledkov revízie rímskeho režimu, kde by sme využili e, výnimku, ktorá existuje už v environmentálnej legislatíve, kde je možné nielen sa obratiť na štát, pokiaľ príde k škode, ale i tam, kde táto škoda vznikne. A my sme argumentovali, že existujú podobné črty medzi ľudskými právami, a environmentálnou legislatívou e, v tejto súvislosti. Takže toto boli extrateritoriálne e, časti tohto stanoviska. Riešili sme i ďalšie. E, otázka právnej pomoci, ako je dôkazné bremeno, ako je nejustičné mechanizmy, ako zlepšiť efektívnosť nejustičných nápravných opatrení, ako správne riešiť nápravu, ako vytvoriť jasnú úlohu národných inštitúcií v oblasti ľudských práv, aby národné kontaktné osoby e, existovali vo všetkých členských štátoch, nielen v niektorých z nich, a tiež ako e, stimulovať operational level agreements, čiže dohody na operatívnej úrovni. Pokiaľ ide o implementáciu, hovoríme o viacerých formách implementácie. Jeden veľmi silný prvok z nášho pohľadu by bol Eh, pomerne jednoduchý. Komparatívny prehľad toho, aké mechanizmy existujú v členských štátoch EÚ a čo sa im podarilo dosiahnuť dodnes. Čiže justičné, nejustičné mechanizmy, aké skúsenosti boli, aké prípady boli prednesené a vrátim sa k tomu s príkladom toho, kde uvediem príklad toho, na čom pracujeme v súčasnosti. Tiež sme sa zasadili za komparatívne hodnotenie na základe odporúčaní uh, Rady Európy 2016 e, naprieč EÚ a to by bolo zmapovanie, ktoré by bolo veľmi užitočné. Okrem to v súčasnosti, myslím, je 14 z 26 krajín, ktoré majú národný akčný plán v oblasti ľudských práv a my sme povedali, že by to mohlo byť veľmi užitočné, ak by sme takýto plán mali pre celú Európsku úniu. Pokiaľ ide o dnešnú tému potenciálne organizácie súkromného sektora, chcel by som zúrazniť niekoľko vecí, kde existuje úloha pre súkromných aktérov v týchto 21 odporúčaniach, ktoré sme uviedli v našom stanovisku. Operational level grievance. To je samozrejme oblasť, kde spoločnosti môžu konať a byť proaktívne. Môžu to byť konkrétne spoločnosti, ale môžu byť i zdieľané alebo zmiešané medzi firmami. To znamená, e, tieto mechanizmy spolu s ne justičnými v spojení s ombudsmanom alebo ľudskoprávnymi organizáciami litigation of funds, čiže fondy pre súdne spory. Myslím, že to je úspešné. E, je možné investovať dokonca aj v niektorých e, situáciách pri takýchto súdnych sporoch a potom e, rôzne formy môžu byť preskúmané alebo ešte stimuly môžu byť poskytnuté zo strany Európskej únie. Spomínam, spomenul som už transparentnosti, predtým z hľadiska komparatívneho prehľadu. Zber dát je dôležité i pre korporácie a práve som sa nedávno dozvedel o nástroji, ktorý jedna z firiem, ktorú neuvediem, ale budete možno mať taký náznak toho, o ktorú ide, kde existuje online nástroj, ktorý umožňuje tiež anonimné sťažnosti, ktoré je možné podať. Čiže ak ste obeď, nechcete vaše meno zverejniť, môžete prostrednícom tohto nástroja informovať o vašom prípade, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Veľmi dobre. Na záver by som rád povedal niekoľko vecí o tom, čo v súčasnosti robíme, aby som trošku zrekapituloval. Eh, Rada Európskej únie nás požiadala, aby sme eh, toto stanovisko, ktoré sme predložili v 2017, rozpracovali a Európska komisia nás požiadala, aby sme urobili zmapovanie, ktoré predstavuje ďalšiu možnosť pre EU inštitúcie, eh, možnosť vykonať ďalšie štúdie a veľmi radi sme to urobili, napriek tomu, že tento eh, rok máme veľmi obmedzené zdroje a preto sme urobili také menšie zmapovanie, kde sa pozráme na 6 incidentov z každého členského štátu, čiže je to zhruba 170 incidentov. Nie sú to nevyhnutne prípady, ale máme metodiku, na základe ktorej sme identifikovali tieto incidenty alebo tieto situácie, eh, ktoré mali sa dostať na súd, kde mali byť prijaté nápravné opatrenia a výsledky budeme mať v septembri a na základe tohto zmapujeme situáciu v členských štátoch, uvidíme, aké nápravné opatrenia boli prijaté, ktoré neboli, aké stimuly existujú pre obete, aby sa obracali na súd. A tiež sa pozrieme na existujúce usmernenia z hľadiska online nástrojov v členských štátoch. A nedávno som sa opäť dozvedel o dobrom príklade z Belgicka v tejto súvislosti. Máme ešte isté prostriedky na rok 2019, kde sa pozrieme na konkrétne štáty, kde uvidíme pokrok e, v týchto témach. A týmito slovami vám chcem poďakovať za pozornosť a ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Colin Roš. Nech Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem výboru, ktorý nám dáva priestor vyjadriť sa dnes. Volám sa Kony Roč, ako vidíte, a som z organizácie Priatelia Zeme Európa. Je to organizácia, ktorá sa zameriava na sociálne a environmentálne otázky a máme partnerov a kolegov po celom svete a sústredíme sa na otázky obetí, e, znečisťovania v mnohých prípadoch, ale aj na otázky porušovania ľudských práv. Takže z našej strany e, sa pokúsim e, poukázať na určitú perspektívu a na situáciu ľudí v rozvojových krajinách. Predovšetkým chcem poukázať jednu, na jednu oblasť, a to Nigériu. Delta rieky Niger, ako viete, je miesto, kde E, dochádza k veľkej miere ťažby e, normy, e, teda nafty aj plynu a je to jedna z najznečistenejších oblastí na svete. A neviem, keď sa to porovná napríklad s tými znečisteniami, aké sme mali napríklad v oblasti Mexického zálivu a podobne, tak toto je tiež veľmi exponovaná oblasť. Za posledných 50 rokov ľudia v oblasti delty Niger, rieky Nigeru mali proste e, e, takú situáciu, že voda, vzduch, e, pôda, všetko je tam e, výrazne znečistené a ovplyvňuje to život a aj možnosť získať živobytie e, pre tých 30 miliónov ľudí, ktorí žijú v oblasti delty rieky Niger. Takže je veľmi dôležité, aby sme konali a podporovali tie spoločenstvá, ktoré sa snažia o e, nejakú kompenzáciu aj na tej lokálnej úrovni. Je to veľmi dôležité aj pre našu organizáciu, že práve v e, delte rieky Niger pôsobia mnohé európske spoločnosti a firmy. Total z Francúzska a tak ďalej. A kto má prospech z ťažby ropy v Nigérii sú v mnohom práve európske firmy. Takže aspekt prístupu k spravodlivosti je veľmi dôležitý práve tu v Európe a spočíva práve tu v Európe. Takže tu vidíme Nigériu, mapu. Ako vidíte, jasne znázornená delta rieky Niger a pretína krajinu a nás vidíte taktiež deltu, je tam viacero významných miest v tejto delte a práve tam pôsobia ropné spoločnosti, ktoré ťažia ropu a plyn. Takže už existuje viacero rôznych programov, ktoré sú zamerané na úsilie riešiť problém v tejto delte. Chcem sa zamerať na konkrétnu jednu oblasť. Je to prípad e, oblasti, e, teda konkrétne e, v Holandsku a kolegovia našej organizácie Friends of the Earth v Holandsku práve aktívne pôsobia v rámci tohto sporu. Je to e, otázka, e, ktorá sa týka e, spoločnosti Shell v súvislosti so znečilstením ropnými produktami. A polnohospodári v tejto delte potom majú značné problémy a tento súdny spor už sa ťaha 10 rokov. A dôležité je práve z európskej perspektívy, že holandský súd rozhodol tak, že farmári E, majú právo teda domáhať sa spravodlivosti v Holandsku e, od e, tejto firmy Shell, ale problém je, že to už trvá 10 rokov a mali sme teda možnosť stretnúť sa aj s tými konkrétnymi osobami, ktoré sú postihnuté v tomto prípade, ale 10 rokov to je naozaj 10, to príliš dlho, keď sa má čakať na rozhodnutie súdu a na spravodlivosť. Ďalší prípad, na ktorý chcem poukázať, je prípad bodov vo Veľkej Británii. Tento prípad opäť súvisí so znečistením ropnými produktmi a v oblasti e, delty rieky Niger došlo ku veľkým únikom ropy a v oblasti bodov a má to dopad na asi 30 tisíc obyvateľov a pokuta bola 4000 e, libier, ktoré dostala tá firma a teraz ale nakoniec e, došlo k tomu, že celkovo tá kompenzácia bude 55 miliónov libier. A podarilo sa dosiahnuť teda určitú mieru kompenzácie, ale predsa len ešte stále nedošlo k vyčisteniu tej konkrétnej oblasti od znečistenia. A práve v Británii ten správny spor poukázal na mieru znečistenia, aký dopad to má na obyvateľov, ktorí žijú v tej oblasti. Konkrétne teda ide tiež o firmu Shell. A je tu potreba zabezpečiť čistú vodu pre tie spoločenstva obyvateľov, ktoré tam boli postihnuté. Takže firma Shell zodpovedá za viac než tisíc takýchto únikov od roku 2011 od roku 2008, kedy došlo k prvému takémuto úniku ropy v oblasti Bodo. Už e, e mali zisky vyše 30 miliard tieto firmy, teda konkrétne táto firma, takže majú prostriedky na to, aby zabezpečili aj e, vyčistenie, ekologizáciu danej oblasti. Tu vidíme tiež konkrétneho človeka, ktorého sa to týka napríklad, to znečistenie, s ním som sa aj stretol v Nigerii. Je, je to jeden z obyvateľov danej oblasti. Povedal nám, že proste nie sú tam žiadne ryby a nemá, nemá čo loviť. Takže toto je len jeden z svetkov a jedno zo svedectiev osôb, ktoré boli postihnuté v danej oblasti únikom ropných látok. A samozrejme takýchto prípadov je tam veľa. Ak mi dovolíte ešte e, ďalší pohľad na tú deltu, pozrieme sa bližšie. Vidíme epicentrum výroby e, a spracovania ropy ako víme, vidíme, e, stupeň alebo miera znečistenia v tejto delte e, je veľmi vysoká a konkrétne tu máme na mysli aj jednu časť pozemkov a celkovo sa predpokladá, že to vyčistenie by trvalo tak 25-30 e, rokov a len na začiatok by bolo potrebné asi 40 miliard eur. A naozaj došlo k obrovskému znečisteniu vody, pôdy a celkovo k zničeniu možnosti živobytia pre obyvateľov. Takže po zverejnení správy zo strany OSN boli prijaté určité opatrenia, napríklad obyvateľom sa zabezpečuje pitná voda. Ale toto, ako vidíte, je len jedna časť tej delty. V Lani v máji napríklad ďalšie spoločenstvo obyvateľov čo je mimo e, tej zóny, ktorú skúma OSN, e, teda v rámci svojho programu pre životné prostredie. Takže toto spoločenstvo obyvateľov sa obrátilo na súd v Taliansku. Ide o spoločenstvo z oblasti Ikabiri a obrátili sa teda na súd v Miláne. V januári v tomto roku sa začal proces v Miláne, a išlo o únik ropy z roku 2010 v Nigerii. A títo obyvateľia sa teda uchádzajú cestou súdu o to, aby bola vyčistená daná oblasť od ropných látok a v podstate e, to čistenie e, sa realizovalo, začalo tak, že to proste zapálili ten buš, ale už 7 rokov sa to v podstate vlečie a hovorilo sa, že zatiaľ dostali kompenzáciu 14 tisíc e, eur, ale v podstate čaká sa na to, že súd rozhodne ešte aj v ich prospech a poskytne väčšiu mieru kompenzácie. Ale celkom sa hovorí, že tam bolo asi 820 únikov od roku 2014 v tejto oblasti a ale eh, v podstate firma Enichem od toho eh, prvého úniku eh, nadobudla zisky 6,3 miliardy eur. Takže určite má dosť prostriedkov na to, aby zabezpečila vyčistenie tejto oblasti. Sme tam svedkami mnohých únikov v ropných látoch a spoločenstva obyvateľov proste sú mnohé také, ktoré nemajú prístup k spravodlivosti a majú naozaj problém. A práve máme aj kolegov v Nigerii, ktorí poskytujú pomoc e, týmto spoločenstvám obyvateľov zdarma. To sa týka aj toho prípadu v Taliansku. Potreba dosiahnuť spravodlivosť e, pre týchto obyvateľov e, je veľmi vysoká a ale samozrejme je tu práve otázka okolností, ktoré ovplyvňujú práve výsledok takýchto sporov, ale stále e, tieto e, spoločenstva bojujú o dosiahnutie e, svojich práv v praxi a hlavne sa snažia o to, aby tie veľké ropné spoločnosti zabezpečili očistenie a ekologizáciu daných znečistených území. Verím, že tu, tu práve eh, môžeme povedať, že sa tie aktivity eh, uberajú tým správnym smerom. Tu vidíme kráľa eh, z danej oblasti Nigérie. Chcem ešte povedať, že časť riešenia súvisí aj so záväznými predpismi, ktoré platia v rámci OSN a nimi sú viazané veľké robné spoločnosti a sú to právne závislé, pardon, právne záväzné dokumenty. Prebiehajú aj rokovania, momentálne už sú v procese 3 roky a predpokladá sa, že koncom tohto roka už sa dospeje k e, určitým riešeniam v rámci TNCs. A ide práve o tieto veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré porušujú ekologické predpisy a preto e, sa predpokladá, že Medzinárodný súd, ktorý sa týto otázke zodpovednosti za znečistenie venuje, e, príjme patričné rozhodnutia aj v súvislosti s deltou rieky Niger. Ja by som si dovolil odporúčať vám, aby ste podporovali aj naďalej tento proces a predpokladáme, že neskôr v priebehu tohto roka poskytneme aj určité usmernenia Európskej únie, ako podporiť tento proces aj naďalej, aby sme dosiahli ozaj kvalitnú záväznú e, formu riešenia aj cestou predpisov pre dané ropné spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Roš. A teraz dávam priestor komisii pani Sophie Kamerer z referátu pre globálne záležitosti a ľudské práva. Ďakujem za slovo. Ako viete, možno Európska únia má záujem v plnej miere uplatňovať usmernenia OSN, ktoré sa týkajú ľudských práv a EU je veľmi aktívna práve pri presadzovaní týchto záležitostí. Ide jednak o legislatívne aj politické aspekty a máme veľký záujem riešiť to aj cestou zahraničných vzťahov. Ja tu vlastne zastupujem SVČ a preto môžem povedať viacej, čo sa deje z hľadiska externého, teda vonkajších vzťahov, ale môžem povedať niečo aj o vnútorných vzťahoch, ktoré sa rozvíjajú. V tomto roku hovoríme o roku, ktorý je prvým rokom, eh, čo máme správy o väčších podnihoch v Európe ktoré e, sa odvíjajú vlastne tieto správy od príslušnej správy. Máme 6 tisíc takých veľkých spoločností v rámci EÚ, ktoré musia poskytnúť tieto informácie a nefinančného charakteru v rámci sociálneho a ľudskoprávneho aspektu. Takže to je veľmi dôležité ako nástroj, ktorý uplatníme ešte v priebehu tohto roka. To je len pri jeden z príkladov. Okrem toho prebieha práca aj v ďalšej oblasti E, napríklad pracujeme v oblasti implementácií udržateľného rozvoja, a cieľov udržateľného rozvoja. Okrem toho v súčasnosti prebieha práca na významnej platforme e, aktérov hľadiska uplatňovania agendy 2030 v rámci EÚ a súčasťou tejto platformy, ktorá zhromažďuje väčších, najväčších aktérov v tejto oblasti, vrátane mimovládok a tak ďalej. Je to otázka, ktorá sa zameriava na sociálnu zodpovednosť podnikov a je tam tiež zakomponovaný aspekt ľudských práv. A dúfame, že táto platforma nám pomôže zistiť určité medzery v implementácii tých zásad, ktoré sa majú implementovať. A Európska komisia aj bude naďalej pokračovať pri inventarizácii týchto aktivít. Ďalej, pokiaľ ide o prístup k opravným prostriedkom, ehm, môžeme teda použiť, položiť konkrétne otázky kolegom z komisie, ale pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, máme ako ehm, teda v otázke ľudských práv od roku 2015 eh, do roku 2019 máme eh, naplánovaný jeden významný program v oblasti ľudských práv. Akčný plán má tieto priority predovšetkým zvýšiť eh, povedomie aj s tým, čo sa deje alebo ohľadne toho, čo sa deje v tretich krajinách. Ďalej musíme pracovať na národných akčných plánoch na úrovni EU aj z hľadiska vonkajšej politiky. A taktiež ide o to, aby otázka zodpovednosti podnikov a aspekt, e, rešpektovanie princípov OSN bolo uplatnené. Ďalej, ako už sme spomínali aj predtým, 14 e, členských štátov prijalo tie akčné plány a ide o uplatňovanie správnej praxe medzi členskými štátmi a snažíme sa im zintenzívniť túto prácu aj naďalej teda ide o spoluprácu e, v rámci členských štátov. Okrem toho podporujeme, pokiaľ ide o ľudské práva, teda e, vo vzťahu k tretím krajinám pravidelne e, v rámci dialogov o ľudských právach tieto veci zdôrazňujeme. Máme ich asi 40 do roka takýchto dialogov a systematicky poukazujeme na práva pri podnikaní a ľudské práva celkovo vo vzťahu k 30 krajinám, napríklad e, aj napríklad v súvislosti s azijskými krajinami a tak ďalej. A snažíme sa poukazovať na tieto otázky, pokiaľ ide o uplatňovanie tých e, zásadných otázok. poskytujeme aj technickú podporu. Máme tu dva nové regionálne projekty, ktoré prebiehajú v Latinskej Amerike Začali sme v roku 2017 a týka sa to Brazílie, Kolumbie, Čile, Kostariky, Ekvadoru, Mexiko a Mexika a Peru. Je to o reziálnom budovaní kapacít s cieľom podporiť prijímanie a implementáciu národných akčných programov. Okrem toho je tu aj projekt partnerstva v Ázii s cieľom zvýšiť zodpovednosť v šiestich teda zodpovednosť pri dodávateľskom reťazci v šiestich krajinách Ázie. Ďalej, demokracia ľudské práva, podporujeme tu bojovníkov za ľudské práva, súčasne v súvislosti s právami, ktoré sa týkajú zaberania pôdy a vôbec ochrany e, majiteľov pôdy. Okrem toho je tu viacero e, smerovaní, kde sme aktívni a podporujeme a angažujeme sa v oblasti uplatňovaní e, zásad OSN, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv. A vychádzame tu práve e, z modality uplatňovanej v rámci OSN. Okrem toho sa angažujeme v e, súčasne prebiehajúcich diskusiách, zúčastňujeme sa aktívne na konzultáciách, predovšetkým v oblasti due diligence a podporujeme aj uznesenie eh, v oblasti Rady pre ľudské práva a tiež sa eh, budeme výrazne snažiť podporovať eh, tieto aktivity aj v súvislosti s e, tretimi krajinami. Máme s nimi veľmi bohaté kontakty a tak ďalej. A posledná vec, na ktorú chcem poukázať, je prístup k obtávnym prostriedkom. Vychádzame z due diligence, práve e, predkladáme príslušnému orgánu OSN, e, aká je naša situácia v súvislosti s due diligence a čo sa deje v rámci EÚ v súvislosti s novembrovým fórom, takže e, sa tešíme, že môžeme byť veľmi aktívni v tejto sfére. Okrem toho výrazne podporujeme aj projekt zameraný na zodpovednosť, e, predovšetkým v spolupráci s Úradom Vysokého komisára pre ľudské práva. Týka sa to prevádzkových aspektov, aj odporúčaní, ktoré sa týkajú prístupu k opravným prostriedkom, ale aj mimosúdnym prostriedkom. Takže Lada pre ľudské práva nám dáva tiež mandát, aby sme mohli fungovať v rámci operatívnych kontaktov. Pokiaľ ide o ďalšie smerovanie, máme tu eh, eh, pracovnú skupinu pre medzinárodné eh, aspekty eh, v súvislosti so záväznými predpismi. A tu chcem povedať, že EÚ sa konštruktívne zapája a napriek eh, opozícii voči pôvodnej rezolúcii z roku 2014 v súvislosti s jej celkovou pôsobnosťou sme sa rozhodli zaangažovať vychádzajúc z dvoch bodov. Eh, Samozrejme, tam práve e, tá pôsobnosť sa mala týkať všetkých podnikov, pretože všetky, e, ktoré sa dopúšťajú porušovania ľudských práv, tak tam práve treba chrániť tie obete. A všetky podniky e, môžu byť predmetom takéhoto nástroja a jeho uplatňovania. A tu je dôležité, aby sme pridali tú hodnotu tomu materiálu, ktorý prichádza z OSN tie guiding principles. A v súčasnosti diskutujeme s členskými štátmi o príprave budúceho zasadnutia a zúčastňujeme sa aj na konzultáciách s Ekvadorom v Ženeve a pracujeme aj s členskými štátmi. Máme dvojdňové stretnutie expertov, teda mali sme ho už teraz v júni, presnejšie povedané. A Ide o to, aby sme lepšie pochopili tie otázky, o ktoré tam ide a prajeme sa, teda pripravujeme sa na ďalšie aktivity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či má niekto nejaké otázky z pléna, či sa chcete vyjadriť. Ja by som chcela položiť otázku v tej poslednej pripomienke. Ja uznávam, že európske členské štáty a komisia sa teraz aktívne zapájajú do prípravy takýchto záväzných dohôd, e, zrealizovať to aj v súvislosti s Ekvádorom. Ja chápem, e, v podstate to, čo máte na tom zozname želaní, ak to tak môžem povedať, ale chcela by som niečo povedať k tomu, ako toto eventuálne môže poškodiť implementáciu riadiacich princípov OSN. Už to zaznelo predtým a neviem, pracujeme smerom niečomu záväznému, čo vytvorí rovnaké podmienky pre všetkých. Ak áno, tak to potom narúši uplatňovanie e, riadiacich princípov OSN. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Áno, samozrejme. Eh, riadiace princípy OSN, to sú taký prvý autoritatívny rámec v tejto oblasti, boli schválené konsenzne. Je to inkluzívny proces a vytvorili akési určité normy, ktoré treba dodržiavať. Eh, riziko tu spočíva v tom, že ak budeme mať záväzne právny nástroj, alebo teda ak nebudeme budovať e, e, záväzne právny nástroj, ktorý bude vychádzať z týchto princípov, tak e, to trošku odkloní tomu smerovaniu, by sa týkať iba nadnárodných spoločnosti. Riziko je to, že toto sa potom stane tým autoritatívnym rámcom oblasti a ľudia zabudnú na riadiace princípy OSN a potom iní, na ktorí sa nebudú stiahovať tieto právne záväzne nástroje, budú mať pocit, že nemusia nič robiť nemusia rešpektovať a chrániť ľudské práva. Takže zjednodušujem to trošku, ale my tu vidíme to riziko pre obete, ak rozsah právne záväzného nástroja nebude dostatočne e, komplexný, e, všepostihujúci a nebude vychádzať z tých istých noriem ako riadiace princípy OSN. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto nie je prvé vypočutie, ani prvá konferencia venovaná problematike zodpovednosti podnikov v oblasti ochrany ľudských práv. Riadiacie princípy OSN O nich sa takisto často diskutovala v našom podvýbore aj počas predchádzajúceho volebného obdobia. Takisto sme vypracovali spoločné stanoviska k sociálnej zodpovednosti podnikov. Tieto stanoviska boli schválené e, ako vo výrobe, výbore pre obchod aj v podvýbore pre ľudské práva a následne vo výbore AFET. Tu hovoríme o právne záväznom nástroji, a táto iniciatíva, v ktorej, do ktorej je zapojený Ekvador, je relevantná. Keď sme boli v Ženeve, tak sme počuli, že sa dosiahol pokrok, ale chceli by sme si vypočuť, ako európske členské štáty implementovali riadiace princípy OSN my sme pôvodne neboli veľkými optimistami, mali sme viacero správ na túto tému a chcela by som teda zistiť, bol by som rád, aby EAS z Európskej komisie nám vysvetlili, aká je dnes aktuálna situácia. Hovoríme o všetkých zainteresovaných stranách, všetkých zúčastnených v Európskej únie, pretože je potreba si uvedomiť, že tieto riadiace princípy OSN sú dôležité a do určitej miery záväzné. Hovoríme o medzinárodných firmách, ktoré majú prístup k mnohým nástrojom a môžu uznať svoje záväzky a povinnosti, ale máme aj iné firmy, ktoré sa veľmi dynamicky rozvíjajú a ktoré nemajú prístup k takému súboru právne záväzných nástrojov a v ich dodávateľských reťazcoch sú dodávateľia alebo produkty, ktoré pochádzajú z regiónov a od dodávateľov, ktorí nedodržiavajú ani základné normy, čo sa týka nutenej práce, práce detí či podobné. Takže vedomosť na úrovni európskych členských štátov a vedomosť podnikov je dôležitá. A ešte ďalšia vec je prirodzené, že sa zameriavame na podniky, ktoré sú, e, majú sídlo v Európskej únie, ale Európska únia nie je ostrovom. Potrebujeme e, presadzovať globálny aspekt e, hospodárskej činnosti a samozrejme EU firmy sú vo vzťahu a konkurujú firmám po celom svete Takže tento právne záväzný nástroj, e, ktorý by bol prijatý na globálnej úrovni, by sa vzťahoval na všetky firmy a všetkých dodávateľov, nie len na európske. My ako europoslanci sa snažíme vytvoriť požiadavky, tak ako je to v smernici o nefinančných otázkach, nariadení, podľa ktorého veľké spoločnosti musia nahlasovať aj iné ako finančné aspekty. Snažíme sa tu vytvoriť špecifické podmienky pre takéto podniky. No, požiadavky ktoré platia pre európske firmy, neplatia nutne pre firmy mimo EÚ a samozrejme naše firmy musia dodržiavať určité normy, ale naše európske firmy zároveň musia mať akúsi istotu a záruky, pretože zároveň by sme mali, pretože tu konkurujeme firma e, mimo EÚ a aj tí by mali uplatňovať aspoň riadiace princípy OSN. Takže Očakávame, že ak bude nejaký právne záväzný nástroj, tak sa bude uplatňovať na všetky štáty, ktoré sú členmi OSN. A otázka sociálnej zodpovednosti podnikov v súvislosti s udržateľným rozvojom a cieľmi udržateľného rozvoja, to je veľmi dobrá téma. Nemôžeme sa zamerať iba na jeden aspekt, ekonomický, environmentálny, či sociálny. Všetky tri princípy a všetky tri oblasti sú navzájom prepojené. Takže ak sa porušuje ochrana životného prostredia, pravdepodobne sa zároveň porušujú aj sociálne aspekty. Príklady z delty rieky Niger svedčia o tom, že ak sa porušuje ochrana životného prostredia, tak vždy nutne dochádza aj k porušovaniu ľudských práv. Takže mali by sme si plne uvedomiť, že nahlasovanie nefinančných aspektov zo strany podnikov je prvkom legitímnej činnosti v našom hospodárstve, a ktoré svedčí o tom, že za určité normy sa dodržiavajú. Ďakujem pekne. Mám, ja takisto mám zo pár otázok. Prvá sa týka toho, čo robíte. Chcel by som vedieť, ako vyzerá situácia s odborovými organizáciami, ako je to zosúladené, alebo ako oni vstupujú do hry. A Ak áno, tak akou mierou prispievajú e, do vašej práce. A druhá otázka sa týka korupcie. Mm, veľa sa tu zatiaľ o tom nehovorilo, ale myslím si, že korupcia zohráva veľkú úlohu v tomto celom. Takisto aj e, celý proces e, súdnej nápravy. A potom, okrem konkrétnych prípadov i Koberčanov a súdu v Miláne, ktorý ste spomenuli, Podporuje vás Európska komisia nejakým spôsobom? Prispieva k vašej práci nejako? To by sme radi vedeli. Alebo či jednoducho len prizerajú nečinne čo sa, tomu, čo sa deje, či sú si pozorovateľmi. A potom je tu smernica o zodpovednosti podnikov. Áno, pokročili sme to určite, ale ako to vyzerá v realite? aká je realita v teréne? Myslíme si, je to správne, že ak si myslíme, že sa dosiahol pokrok, máme pravdu, alebo sa milíme? Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, OSN a to, ako sa riešia vzťahy ochrany ľudských práv a podnikania Áno, sú to dva paralelné procesy, ktoré tu prebiehajú. Na jednej strane máme usmernenie OSN, ktoré na rozdiel od toho, čo tu zaznelo, nie sú záväzné. Sú to len odporúčania. Hoci sa vyvíja určitý tlak v medzinárodných vzťahoch na ich implementáciu. To je pravda. A potom máme medzivládnu pracovnú skupinu, ktorú vedie Ekvádor. A tá má v mandáte preskúmanie možností nastavenia záväzných noriem. Bolo by dobré zamyslieť sa nad tým, do akej miery aktuálne usmernenia, ktoré máme, sú efektívne. Či sú alebo nie sú, či takýto nástroj tzv. soft law, nedonúcovací nástroj, môže byť úspešne efektívny. To ma vedie k otázke, keďže nemáme žiadnu zmluvu, žiaden dohovor zatiaľ na túto tému. Ak budeme mať nejaký záväzný dokument, tak by mal byť veľmi presne naformulovaný a krátky porovnateľný s tými usmerneniami, ktoré máme teraz. A to by sme mali v rukách silné, tvrdé argumenty a každý by ich mal dodržiavať. Malo by to byť efektívne, ale veľmi stručné a presné. A teraz tie nástroje mekého práva ten zámer je, záber je širší, ale je nám jasné, že všetko sa nezimplementuje a už vôbec nie všade, aj keď sa vyvíja určitý tlak, aj keď je tak mierne. E, mám otázku. Máme nejakú analýzu či štúdie, ktoré by nám povedali niečo o tom, ako tieto usmernenia a tieto normy sa uplatňujú, nakoľko je to úspešné a ako EÚ podporuje celý tento proces a členské štáty, pretože keď chceme podporiť tento mechanizmus, tak ho potrebujeme najprv podporiť. E, čiže sú tu dva procesy v rámci OSN, ale otázkou je to, že sa musíme pozrieť najprv na to, čo už máme a ako je to zimplementované alebo nie. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja začnem tým, že uvediem konkrétne príklady k otázke efektívnosti a k tomu, čo vnímame ako dopad, na, do, dopad dobrovoľných opatrení vo všeobecnosti. Ako som spomenula vo svojom vystúpení, závisí to vo veľkej miere od e, samotného podniku. Ak podnik tieto veci berie vážne, tak dosiahne určitý pokrok a rozhodne sa byť lídrom, ale v podstate jednotlivé podniky sa rozhodnú či nerozhodnú konať a väčšinou sa rozhodnú konať až po nejakej katastrofe. Nevidíme nejakú zmenu z vlastnej vôle alebo zmenu všade. A k tomu potrebujeme nejaké nariadenie. To potrebujeme napríklad v dôsledku určitých povinnej legislatívy v oblasti transparentnosti, ako e, e, zákon boja proti modernému otroctvu v Spojenom kráľovstvu. Ako náhle je to niečo povinná požiadavka, tak to presunulo e, v podstate sa z nejakých tých milých, neškodných diskusí až na úroveň predstavenstva podnikov a na seriózne rozhodnutia, pretože to je povinné. My potrebujeme práve tento presun z toho, no to by bolo fajn, keby sme to mali na tému, toto musíme spraviť. Ak to musíme spraviť, musia to robiť všetci. A preto tu potom vystane už akási hospodárska súťaž kvázi. Ľudia si budú konkurovať, firmy si budú konkurovať, kto to spraví lepšie a viac. To potrebujeme. A preto potrebujeme, aby ostatní tiež trvali na tom, aby sme mali záväzné normy, nielen globálne záväzné normy, ale aj záväzné normy na úrovni EÚ, ktoré by nezáviseli od ochoty alebo neochoty štátov pridať sa a je tu potenciál mať dopad nielen na správanie európskych podnikov, ale aj na správanie podnikov, ktoré obchodujú s Európou. A tu je potenciál, ktorý e, musíme využiť. K tomu, čo ste povedali ohľadom odborov, odbory zohrávajú kritickú úlohu v tejto veci. Jednak tým, že musia upozorňovať na veci a organizovať zamestnancov, ale aj ako spôsob e, cesta k nápravným opatreniam a opatreniam zvažujeme a ako sa podniky správajú k odborom. E, podľa toho vieme, že čo hovoria, či to naozaj myslia seriózne a veľmi často sa tu podporujú alternatívne spôsoby organizácie zamestnancov, pracovné výbory alebo individuálne mechanizmy podávania hlásení, napríklad cez technologické prostriedky. To je dobrý prídavok, ale nikdy to nenahradí samotné odbory a schopnosť kolektívnej organizácie a kolektívneho vyjednávania a zabezpečenie toho, že tí najzraniteľnejší robotníci, pracovníci, tak ako migranti, aj keď pochádzajú z, z vylúčených komunít ako Dalis a Adavasovia v Indii a Indie, v juchovýchodnej Ázii, aby boli zastúpení. Takže odbory musia byť partnermi, ktorí zasadnú k stolu E, podobne ako organizácie, spoločenstiev, komunít a tak ďalej. A ešte na záverku korupcii. Je veľmi dôležité vidieť prepojenie medzi korupciou a porušovaním ľudských práv a dôvod, pre ktorý korupcia sa často berie vážnejšie, je práve preto, že máme prísnejšiu legislatívu. Ak sa pozrite na situáciu v EÚ, firmy majú prísne povinné pravidlá boja proti úplatkom, ale to rovnakým spôsobom nie je premietnuté v oblasti ochrany ľudských práv, nie je to rovnakým spôsobom premietnuté ako korupcia do legislatívy. Čiže potrebujeme rovnako silné, silnú legislatívu, záväznú legislatívu v oboch oblastiach. Ďakujem veľa zaujímavých tém, ktoré tu zaznelo a ku ktorým by sme sa mohli vyjadriť, no ale mám 3 minúty, takže pokúsim sa uh, z toho len selektívne vybrať. Zmluva versus soft law, to znamená záväzné versus nezáväzné. Samozrejme, s kým sa vynegocuje zmluva, to potrvá niekoľko rokov, niekoľko rokov eh, pre niekoľko, ktoré členské štáty, OSN, akceptovať, ratifikovať, aby nadobudla účinnosť. Takže uh, to je, to dva procesy si nekonkurujú UNDP. Kým nebudeme mať zmluvu, tak budú fungovať tieto usmernenia, ale budú platiť aj pre ostatné členské štáty, ktoré, ak by aj nejaká zmluva bola, tak by ju asi neratifikovali, prijali. Čo sa týka zmluvy o ochrane ľudských práv, v podstate len zo pár z nich má jedna dokonca. Aj to nie celkom e, bola ratifikovaná univerzálne, nie globálne, čiže mm, ja neviem, od 130, 190, vyše 190 členských štátov OSN e, dohovorov o detských právach ratifikoval tuším okolo 146 alebo tak nejak. Je to veľ, sú to veľmi relevantné zmluvy pre všetkým práva štátov, monitorovanie implementácie tejto zmluvy orgán prijal v Lani všeobecné vyjadrenie o e, ochrane ľudských práv a podnikov. My podporujeme riece princípy OSN aj odporúčanie Rady Európy, v ktorej sú všetky e, členské štáty spoločne prijali toto odporúčanie vo výbore ministrov v Rade Európy, podporili UNDPS a poskytli ešte podrobnejšie usmernenia k týmto usmerneniam OSN. Čiže aj keď je to soft law, predsa len e, sa z nich, e, to nie je len vyhlásenie, slovné vyhlásenie Európska, v kontexte Európskej únie, ale stávajú sa štandardami. Realita v skutočnosti e, je tu konkurencia, vidíme, že medzi firmami stále viac podniky sa snažia robiť veci správnym spôsobom, Hovoril som s jednou firmou, ktorá má dobrý systém podávania sťažností napríklad. A na záver ešte, čo sa týka analýzy a štúdií aktuálnej situácii v teréne, či tie nástroje fungujú alebo nie. Už predtým som spomínal, že prebieha štúdia agentúry pre ochranu základných ľudských práv, zváži situáciu 28 členských štátov, 6 incidentov v každom členskom štáte, snažíme sa zistiť, aké sú problémy priamo v teréne, čo funguje, čo nefunguje a e, k tomu potom ešte do konca tohto roka podáme správu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Možno len nadviažem na niekoľko z toho bodov, ktoré ste povedali. Jedna vec, korupcia. To si samozrejme uvedomujeme a pracujem v Nigerii s Nigériou a ako ste viete, v súčasnosti je tam práve veľký korupčný prípad na súde v Miláne, kde sú dve európske rodné spoločnosti, Shell and Eni a e, mnohí výkonní predstavitelia, aj bývalí členovia orgánov Eh, týchto spoločností. Takže to je práve, to sa priamo týka ropného priemyslu. No čo chcem povedať, eh, bývala korupcia, to je jedna časť problému, ale v skutočnosti tu ide o moc. A v týchto komunitách majú tieto spoločnosti veľkú moc. Takže niekedy zaplatia za cestu pre miestnych úradníkov, aby išli na miesta. Tam je to veľmi ťažké pre lokálne orgány a dostávajú sa do ťažkej pozície, kde sa spoliehajú na tieto spoločnosti, ktoré im poskytujú dopravu alebo ďalšie veci. A myslím, že je to len jeden aspekt moci a akým spôsobom vplýva na schopnosť komunity mať prístup k spravodlivosti. A potom otázka týkajúca sa podpory komisie. Neexist- pre prípad, eh, neexistuje priama podpora komisie pre tento prípad, ale samozrejme podpora pre organizácie ako Priatelia Zeme z komisie. A to je dôležité, to bolo pre nás dôležité a by takéto prípady aj mimovládne organizácie dali na vedomie Európskemu parlamentu a bez podpory Európskej komisie vo všeobecnosti by bolo ťažšie pre občianskú spoločnosť, aby tieto prípady, aby o týchto prípadoch eh, informovali Európsky parlament, komisiu i radu a tým spôsobom podporili komunity v týchto rozvojových krajinách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne našim rečníkom, našim hosťom. Myslím, že sme strávili hodinu a pol veľmi zaujímavou diskusiou. Je to veľmi dôležité pre Európsky parlament. A samozrejme, musíme posilniť náš záväzok a uistiť sa, že tieto štandardy, ktoré už existujú, sa stanú záväznými. Mám na mysli smernicu o spoločenskej zodpovednosti podnikov. To, čo potrebujeme, je prijať e, zodpovednosť za tieto otázky ako členovia parlamentu, takže ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám pekný zvyšok dňa. Urobíme si niekoľko minút prestávku a potom prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu.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 vážené dámy a páni. Takže budeme pokračovať. A téma Bielorusko e, sa ne vyskytuje ťažko často na zasadnutiach nášho výboru a hovoríme v podstate o najzávažnejších otázkach, o ľudských právach, slobody médií a o fungovaní občianskej spoločnosti. E, Poznám túto správu, môžem to potvrdiť a rád by som povedal, že pripomienky a stanoviská v správe sú plne schválené delegáciou pre vzťahy s Bieloruskom. Môžeme sa líšiť, pokiaľ ide o niektoré detaily alebo niektoré predpovede, ale pokiaľ ide o najdôležitejšie témy, tie sú nasledujúce. V prvom rade e, trest smrti je stále v platnosti a stále sa vykonáva, žiaľ. Prezident Lukašenko to odôvodňuje tým, že bieloruská spoločnosť podporuje trest smrti. A vieme, že moratórium na trest smrti a o tom rozhoduje prezident Lukašenko. A my sme presvedčení o tom, že by bolo potrebné ho zaviesť. Ďalšia dôležitá vec. Pozorovali sme, sledujeme situáciu v Bielorusku a pri, všimli sme si, že väznenie a ďalšie tvrdé kroky sú namierené voči členom opozície a takéto tvrdé kroky sa už nedejú tak často a možno nie sú tak závažné ako v minulosti, avšak krátkodobé zadržiavanie, zadržanie alebo odoberanie vodičského preukazu alebo pokuty. Počet takýchto krokov je v súčasnosti častejší ako v minulosti, pokiaľ ide o možnosť komunikovať s Bieloruskom. E, tu vidíme zlepšenie. Počet komunikačných kanálov sa zvýšil a množstvo tém, o ktorých je možno oficiálne diskutovať, sa tiež zvýšilo, avšak témy, ktoré sú dôležité v správe, sa nepretavujú na nič konkrétne pre bieloruskú spoločnosť. Neexistuje možnosť reálnej diskusie e, zo strany nezávislých e, novinárov a volebné práva nie sú uplatňované. Nie je možné si vlastne uplatniť volebné právo a všetky odporúčania medzinárodných organizácií boli ignorované. Rád by som poďakoval pánu predsedovi za to, že túto tému dal na dnesnú, dnešnú schôdzu. Ďakujem pekne. Chcel by som tiež privítať dvoch autorov tejto štúdie, pani profesorku Lenu Vieriu a pána Misi Bossa z Univerzite v Maastrichte a pani profesorku z Port- Univerzity v Portugalsku. Takže radi si vypočujeme vaše závery, ako i komplexné a špecifické odporúčania pre Európsku úniu a konkrétne parlament. Nech sa páči, máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. Je pre nás veľká čest, že môžeme dnes hovoriť v Európskom parlamente o tejto téme. Ľudské práva v Bielorusku, EU, rola EÚ od roku 2016. I keď môžeme hovoriť, že sa zlepšila možno čiastočne politická klíma od roku 2016, ale zásadná politická zmena v tejto krajine nenastala. Porušovania ľudských práv sú naďalej zásadnou súčasťou súčasného politického režimu a neprišlo k žiadnemu zlepšeniu volebnej praxe. Dokonca ešte reštriktívnejšia legislatíva bola prijatá, ako je k tomu v prípade nedávnej zmeny mediálneho zákona a to vedie k reštriktívnej politickej praxi. Potom, čo 6 politických väzňov bolo prepustených v roku 2015, boli veľké očakávania, že politicky motivované uväznenie bude platiť e, v minulosti v Bielorusku, avšak e, realita takto nevyzerá v súčasnosti. Michal Žamčužny a Dmitri Palienka e, spôsobujú veľké obavy nielen vzhľadom k dĺžke ich uväznenia, ale aj podmienok, v ktorých žijú. Michal Žamčužny bol predmetom útokov viackrát takisto mal problém s komunikáciou mimo eh, väzenia a nemal dostatočný prístup k lekárskej starostlivosti. Neustále článok 411 sa uvádza eh, z hľadiska administratívy, ktorá umožňuje predlžovať trest politickým väzňom Politicky väzni i po prepustení nemajú možnosť uplatňovať svoje politické práva, sú vylúčení z politických procesov v krajine. Aktivizmus v oblasti ľudských práv spolu s nezávislou žurnalistikou a akýmikoľvek politickými aktivitami sú spojené s neustálým vysokým rizikom pre akýchkoľvek aktivistov, ktorí sa zapoja do týchto činností. A už bola spomenutá tendencia Nerealizovať e, rozsiahle represie v krajine. Zdá sa, že to sa už nekoje, ne, nekoná od roku 2016 a odkedy tomu bolo tak, ale na jeseň v roku 2000, na jar v roku 2017 sa ukázalo, že nie je to udržateľná tendencia. 900 ľudí bolo predmetom rôznych represívnych krokov a 177 bolo obvinených z vymyslených dôvodov, týka sa to novinárov i politikov, na všetkých z nich boli tieto e, ciele, všetci z nich boli týmito cieľmi. I ľudia, ktorí participujú na pokojných demonstráciách, preventívne zatknutia sa konajú v Bielorusku, ako aj brutálne rozprašenie davu e, protestujúcich. Sú to udalosti, ktoré sa neustále opakujú od, už od marca 2014. Takže i keď neexistuje takáto rozsiahla represia, ktorá bola predtým, uplatňujú sa kratšie uväznenia, rozsiahle pokuty, ktoré majú zastrašiť politických oponentov a vylúčiť ich z politických procesov. Platenie nadmerných pokút e, sa dosahuje tým, že sa zabavuje majetok nielen politických aktivistov, ale i ich príbuzných bieloruské orgány naďalej kontrolujú mediálne prostredie, ktoré je založené na eh, poskytovaní licencií médiám. Obmedzuje to práva novinárov, ktorí pracujú pre zahraničné médiá, ich práva sú upierané a neustále sú vylučovaní eh, konkrétni novinári ktorý pracujú pre iné médiá ako Belsat a neustále sa používa i sila alebo moc voči e, novinárom. E, zaznamenali sme 180 incidentov e, spojené s útokmi na nezávislých novinárov v roku 2017. Niektorí boli i zadržaní. A najmä posledná novela mediálneho zákona sa snaží zasiahnuť voči Eh, online médiám, elektronickým médiám a zároveň sa blokuje i prístup na politické, na eh, niektoré webové stránky, ktoré sme zahrnuli do našej správy a od 2016 sa blokuje i mobilný internetový prístup, eh, aby sa zabránilo novinárom poskytovať kritické správy z niektorých miest. Aktivi- ľudskoprávny aktivizmus je dávaný mimo politický proces a v prípade členstva v neregistrovaných združeniach je to článok 193.1.9.3.1, 1931 tam autority odmietnú registrovať e, mimovládnu organizáciu a keď niekto sa len vyjadri v mene danej e, mimovládnej organizácie, môže mať na krku trestné oznámenie. E, Trest smrti sa naďalej uplatňuje. V roku 2016 4, 2 v roku 2016 a dve už boli, dve popravy už boli v 2018. Ďalej, pokiaľ ide o spoluprácu s vyslancom OSN a plánom ľudských práv v roku 2016, to nezahrňa jeho odporúčania. Rada by som skončila na tomto mieste a slovo odovzdám kolegyni. Ďakujem pekne. Ja by som teraz v stručnosti prešla k časti našej správe o politikách EÚ vo vzťahu k Bieloruskom od roku 2016. V našej správe sme načetli, že vidíme kontinuitu, pokiaľ ide o politiku EÚ, vzdielané hodnoty EÚ vo vzťahu k Bielorusku a najmä vidíme nové zameranie sa na štát ako i na spoločnosť, odolnosť spoločnosti, čiže EÚ má tu nový úhol, snaží sa zamerať na odolnosť štátu v súvislosti s autokratickým režimom a to je posun, ktorý podľa nás je dôležitý pri našej správe. Takže veľmi stručne, pokiaľ ide o hlavné kroky EÚ, Podrobnejšie v našej správe píšeme ku všetkým týmto iniciatívam, ale myslím, že netreba hovoriť, že niektoré z nich, ako je koordinačná skupina EÚ, Bielorusko, uľahčenie vizového režimu, ako i nový dialog o obchode, clách a clách sú to všetko dialógy, ktoré sa až tak nezameriavajú na ľudské práva. V podstate boli oddelené do veľkej miery od diskusí o ľudských právach a EÚ v tejto oblasti e, realizuje neformálnu cestovnú mapu o kritickom zapojení. Je to e, dokument, ktorý podľa tajomstvu ťažko je získať informácie a zároveň je tu i zdôraznenie pragmatického zapojenia, e, posilnenie politického kontextu, otváranie úverov ako i investície, o obchodné otázky, ale ľudské práva sa nespomínajú do veľkej, veľkej miery. Máme dialog o ľudských právach od júla 2015. Ľudskoprávni aktivisti a občianská spoločnosť vítajú tento dialog, ale hovoria, že e, veľmi často len niektoré, niektoré skupiny z občianskej spoločnosti sú tie, ktoré sú akceptované i vládou a veľmi málo sa toho udialo, pokiaľ ide o kroky v teréne Takže bieloruská vláda vslubuje, že bude konať a, a naplňať svoje záväzky i na základe protokolov OSN a všeobecného monitorovacieho hodnotenia, avšak v praxi eh, existuje len veľmi malo dôkazov o akýchkoľvek krokoch tohto druhu. Keď sa pozrieme na Euronest a Fórum občianskej spoločnosti, tak vidíme, že toto sú dve inštitúcie, ktoré venujú najviac pozornosti ľudským právam. UNES-3 to je diplomatickejšie, pretože krajiny ako Azerbajdžan tam participujú na or- v organizácii, ale tu sme našli kritéria bieloruských posl- a sú poslanci Bieloruska, ktorí majú zakázaný vstup do organizácie ďalej. Fórum občianskej spoločnosti, aktivisti občianskej spoločnosti to považujú za veľmi užitočné z Bieloruska, môže vytvárať siete, spájať sa, ale stále sú tu cynické poznámky, že je to len škôlka, keď príde po, pokiaľ ide o skutočné rozhodnutia po východnom partnerstve, tam nie sme konzultovaní. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré existujú, o tom nechcem hovoriť. Finančná pomoc, tu je dôležité si uvedomiť, že Európsky súdny dvor prijal 7 rozsud, niekoľko rozsudkov, kde sú eh, reštriktívne opatrenia voči eh, oligarchom z Bieloruska. Tu treba povedať, že väčšina týchto sankcií eh, bola predtým zrušená, no a potom pomoc. Je tu veľmi taká stradná otázka, o ktorej musíme hovoriť v časti otázky odpovede Naš, zistili sme, že je ťažké nájsť eh, na základe nástroja európskeho susedstva otázku ľudských zdrojov bolo navýšené financovanie, avšak to najmä išlo do rozvoja súkromného sektora, ako i riešenie nelegálnych migrantov. Je tu malý fond pre good governance, eh, pre dobrú správu, spravodlivosť a právny štát hm pre Európsku uh, univerzitu je to, vo Vilniuse. Je to Bieloruská univerzita v exile. Pre ľudské práva tu sú tiež nejaké diskrepancie, nejaké eh, rozpory a hovoríme o 7 miliónoch, ktoré sa venovali na demokraciu a ľudské práva na základe tohto nástroja. Na záver môžeme uviesť odporúčania O nich môžeme hovoriť ale i v rámci otázok a odpovedí. To, čo je dôležité pre parlament, je zaistiť, aby ochrana ľudských práv bola posilnená, bola hlavnou témou spolupráce, koordinácie EÚ medzi EÚ a Bieloruskom. Vidíme, že to oddelenie, ktoré eh, radíme, nie je správna cesta, pretože EÚ by tu mohla mať vplyv keby e, viac kondicionalit v oblasti ľudských práv vo vzťahu k Bielorusku uplatnilo, čo je tiež dôležité, je viac kapacít v teréne, ktoré treba podporiť i monitoring e, situácie v ľudských práv. Viac by bolo treba sa zamerať na implementáciu záväzkov v oblasti ľudských práv zo strany Bieloruska a nielen deklarácie o tom, že prijali záväzky v oblasti ľudských práv, ale v praxi. Tá realita vyzerá pomerne ináč No a potom si myslíme, že je dôležité mať lepšiu expertízu, pokiaľ ide o hodnotenie a tvorbu projektov pomoci. Veľa vecí sa udialo. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva efektívnejší, priame financovanie i obhajcov ľudských práv. K tomu sa môžeme dostať neskôr v našej správe. To sme už vysvetlili. No a napokon je tu nový vývoj, ktorý navrhuje komisia k rozvoju susedstva a, medzinárodn- a, po- a nástroja medzinárodnej pomoci a vidíme, že mnohé z týchto tieto mechanizmy Európskeho nástroja pre ľudské práva a demokraciu, už sa to veľa udialo, to je dobré, ale parlament musí venovať pozornosť niekoľkým dodatočným otázkam, ako je rozdelenie do tematických programov, e, podpora občianskej spoločnosti a ľudských práv. To sú dve rôzne položky. Je tu otázka, aký druh občianskej spoločnosti EÚ chce podporovať, pretože sme varovaní o tom, že veľká časť občianskej spoločnosti je virtuálna, alebo je len vytvorená na realizáciu EÚ projektov, alebo preberá vládne úlohy a to je vývoj ktorý nás trápi. E, tu musíme byť kritický a tiež e, ľudské práva, stransparentnenie ľudských práv prostredníctvom geografického programu. Tomu treba venovať viac pozornosť a princíp more for more viac za viac v prípade Bieloruska o tom treba diskutovať kriticky. Ďakujem pekne. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne. keď hovoríme o ľudských právach, tak sa musíme pozrieť aj na slobodu vyjadrovania a slobodu médií. A to je veľká výzva pre Bielorusko. A taktiež aj v našom poslednom uznesení, uznesení Európskeho parlamentu o Bielorusku, ktoré bolo prijaté v apríli 2018, sme vyjadrili podporu Bielorusku a práve aj sme zdôraznili, že treba to nadviazať na určité podmienky, ktoré sa týkajú demokratizácia základných slobôd a ľudských práv. A taktiež sme vyzvali bieloruské orgány, aby okamžite zrušili blokovanie významnej e, webovej stránky charter9.org a taktiež, aby sa upustilo od e, pozmeňujúcich návrhov zákona o médiách, ktoré ak by sa uplatnili, tak by znamenali značné obmedzenie slobody vyjadrovania a taktiež, aby sa prestalo e, so stíhaním nezávislých blogerov, ktorí vlastne uplatňujú len e, právo na slobodu vyjadrovania. Máme dnes medzi nami veľmi významných hostí z Bieloruska a expertov, ktorí sa venujú otázkam Bieloruska. Je tu predseda Bieloruského združenia e, žurnál novinárov Andreja je ním Andrej Bastunec a potom je tu aj pani e, Žana Litvina, bývalá predsednička. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem za príležitosť vystúpiť v Európskom parlamente. Konkrétne, doslova niekoľko dní po tom, čo sme sem prišli, bolo viacero udalostí, ktoré dobre ilustrujú situáciu, v ktorej dnes žijú nezávislí novinári v Bielorusku. 14. júna o 8 ráno mm, sa stalo známym, E, že v byte hlavného redaktora nezávislej agentúry Belopan je, v podstate je osobná prehliadka, domová prehliadka. Obvinili ho z finančných deliktov, e, hrozí mu väzenie. No v Bielor- potrebujem vedieť, že nielen v Bielorusku, ale aj e, v iných štátoch E, je potrebné vedieť, čo znamená, keď niekto obvinený z finančných priestupkov odsudený bol ale z Belacký, ochranca ľudských práv, teraz e, podobné obvinenia e, obvinenia aj predstaviteľ e, odborových zväzov a novinár krasov obšestva. Všetci hovorili o téme Eh, boja v podstate sa tak veľmi potichu v druhom čítaní eh, prijal zákon o prostriedkoch eh, masovej komunikácie. Je potrebné povedať, že všeobecne biela legislatíva v podstate jednou z najprísnejšou v regióne Vláda má úplnú kontrolu nad eh, eh, rozhlasovým vysielaním, televíznym vysielaním nezávislá tlač bola vytlačená. Jediná oblasť, kde ešte sa pre, m, zachovala v podstate sloboda slova, to je internet, ale posledné zmeny nie sú, legislatívy sú nielen zamerané na to, aby sa dostal pod kontrolu internet a nezávislé internetové zdroje, ale aj práca blogerov, komentátorov. Uh sú tu ďalšie doplňujúce obmedzenia zavedené, čo sa týka zodpovednosti za šírenie v internete, zakázané informácie, Uh, až 2000 eur pokuta ako ekvivalent. E, pritom za zakázané informácie sú informácie e, šírenia informácií, ktoré sú zakázané. No ako sa v podstate toto dá použiť v Bielorusku? Na to je najlepší e, príklad situácie novinárov, nezávislých novinárov, ktorí pracujú bez akreditácie. Je potrebné povedať, že sú to bieloruskí občania, ktorí nemôžu informovať o tom, čo sa deje v zahraničí a tresty sú veľmi vysoké. V 2016 roku bol, to bol pomerne liberálny rok eh, v porovnaní s tým, čo bolo predtým a čo je teraz. Bolo 10 prípadov potrestania novinárov. V roku 2017 už ich bolo 69, eh, konkrétne čo sa týka spolupráce so zahraničnými médiami. A k dnešnému dňu v Bielorusku je 50 prípadov postihnutia, potrestania žurnalistov iba v tomto roku. Takže vidíme, že táto téma sa stále dostáva do popredia. Je potrebné povedať, že sa pohybujeme vo sfére dialogu e, ľudských práv a tu je potrebné povedať, že žiaľ e, nevyzerá to, že by sa veci vyvíjali k lepšiemu. Ja by som chcel poďakovať e, tým, ktorí sledujú situáciu v Bielorusku. E, súhlasím s tým, čo sa uvádza v tejto správe a zároveň by som chcel upozorniť, požiadať, aby ste venovali pozornosť tomu, že dialog, akýkoľvek dialog s Bieloruskou, s bieloruskou mocou e, musí, každý, v každom dialogu sa musí hovoriť o tejto hlavnej tematike, nie len tematike slobody prejavu v masových prostriedkoch, ale vôbec e, ochrana ľudských práv, pretože je jasné, že sa tu prejavuje tendencia viesť dialog s ruskou mocou na témy, ktoré nie sú také citlivé pre bieloruskú moc a dať bokom tie témy, ktoré už uh, uh, sú uh, dávno zrelé na zmenu a nedochádza k žiadnej zmene. Napríklad odstranenie trestu smrti, porušenie práva slobody združovať sa, práva e, slobodného prejavu a práva na e, demonstrácie. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za možnosť prísť medzi vás a vystúpiť. Dobrý deň. Ja... Dobrý deň, ja hneď za Andrejom by som sa chcela veľmi srdečne poďakovať za túto príležitosť vystúpiť u vás, vystúpiť o mojej vlasti, o Bielorusku, o zmenách, ktoré sa dejú v našej krajine. Mm, mám čo porovnávať e, za posledné 10 ročia e, mám e, spomienky na minulosť. V roku 2004 roku E, bieloruská novinárka e, dostala Sacharovú cenu a to bolo obdobie, kedy krajina e, bola izolovaná, kedy sa veľmi integrovalo Bielorusko s Ruskom, kedy sa nanúcovali ľuďom stereotypy a keď sa formovali názory ľudí pod veľkým tlakom propagandy Bielorusko nikdy nikomu nič nedlhovalo, ani nebude okrem Rusku. Potom tu bola politická kríza, Rusko-Západ. To všetko sme prežili, ale uh, to bolo v tom období pred vyše desiatimi rokmi. Teraz je úplne iná situácia. Bielorusko už nie je poslednou diktatúrou v Európe. Uh, je to krajina, ktorá sa rozvíja, e, kde sa reglementujú určité protirečenia E, stala sa akýmsi takmer darcom regionálnej bezpečnosti. No, politická klíma sa vôbec nezlepšuje, ale sa mení. Mení sa politická klíma, ale najdôležitejšie, a to sa týka nielen Bieloruska, ale dnes Európske inštitúty potrebujú indikátory, ktoré by umožnili stanoviť a oceniť zmeny, ktoré sa dejú nielen v Bielorusku, ale aj inde, v susedných krajinách. Pretože e, režimy ústupujú a tie sa prejavujú ako v postupoch e, pravidelnej kontroly, to, že vláda prijala viacročný plán e, ohľadom práv e, Eh, ľudských práv po odporúčaniach OSN. No, toto nič, nič z toho neznamená liberalizáciu našej spoločnosti, neznamená to nejaké zásadné systémové zmeny. Žiaľ, po Androvi musím aj ja povedať, že tendencia eh, čo sa týka hromadnej komunikácie alebo masových médií, Eh, tu je situácia, ktorá postáva z takých dvoch hlavných aspektov. Na jednej strane je tu snaha kontrolovať, obmedzovať eh, slobodu slova na internete a po druhé je to právo na profesiu. Eh, osud našich kolegov, freelancerov nás znepokojuje. Sú vo vezení, stali sa predmetom prenasledovania zo strany súdov, policie a e, jednoducho by som sa pri tejto príležitosti chcela poďakovať Európskej federácii novinárov, Medzinárodnej federácii novinárov, e, kde nachádzame podporu a pomoc e, v zmysle našich vnútroštátnych organizácií a obhajujeme, bránime práva našich kolegov spoločne. A ešte jeden dôležitý moment. Vláda je pripravená účastnica seminárov, sadnúci za okrúhly stôl. V Bielorusku je potrebné, aby sa ľudia začali počúvať. Ak by sa začali počúvať, tak e, určite by sme mohli privolať expertov, ktorí by zabezpečili zmenu, pripravili odporúčania pre Bielorusko a myslím si, že to by bolo veľmi užitočné. Ja som veľmi rada a chcela by som aj tu povedať a oceniť prácu, ktorú ktorú e, robí e, Bielorusko. Je potrebné spolupracovať s občianskou spoločnosťou. E, pre nás je veľmi dôležité, aby ten dialog, ktorý dúfame, že bude pokračovať, aby tento dialog a v tomto dialogu občianská spoločnosť Bieloruska bola rovnoprávnym partnerom. Potrebujeme také platformy na takýto dialog a žiaľ nie vždy sa nám darí uh, E, e, vysporiadať sa s politikou štátu, e, ktorá politika štátu chce v podstate zabezpečiť akýsi vertikálny systém kontroly nad občanmi. Za posledné tri roky v rámci susedského nástroja Bielorusko získalo pomoc 91,5 milióna dolárov Bielorusku. Takisto vnímame ekonomickú pomoc e, hospodárstva. V, u nás dnes je dekret o využívania e, zahraničnej pomoci. E, je to veľmi často využívaný nástroj pre všetkým pre občianskú spoločnosť a v tomto dekrete, v tomto vyhlásení sa veľmi prísne reguluje, akým sú spôsoby, ako možné využívať tú pomoc. Je to zamerané na tie organizácie, ktoré sú lojálne vláde, ktoré podporujú a je tu v podstate celá rada obmedzení prác mimovládnych organizácií, obmedzení možnosti získania grantov pre občianske spoločnosti, ktoré nie sú lojálne s vládou. Čiže áno, ten princíp tu je uvedený, ale je veľmi obmedzený a selektívny. Samozrejme, potrebujeme monitorovanie. Je veľmi dôležité, aby stále ako priorita boli práva, ľudské práva. Potrebujeme programy na ochranu práv, obhajcov ľudských práv. Ale najdôležitejšie na tomto, e, e, a chcela by som zdôrazniť, že všetci tu, čo sme vystúpili v dnešnom paneli, e, je potrebné mať partnerstvo Európskej únie a Bieloruska na základe e, systéme európskych noriem. Len vtedy môžeme dúfať, že dosiahneme nejaký úspech. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovo pani Anne Maria Molkutesku, ktorá má na starosti oblasť referátu pre Bielorusku v rámci SVČ. Bude veľmi stručná. Poukážem na ten najnovší vývoj v súvislosti s Bieloruskom. Ako vieme, E, za posledné roky sa hovorilo veľa o Bielorusku. Ako viete, EÚ e, si želá pokračovať v dialogu e, s Bieloruskom, predovšetkom pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a otázky právneho štátu. Závery rady z roku 2016 stále ešte pratia v súvislosti so základnými právami, otázkami právneho štátu a s demokraciou. Ďakujeme za túto správu o situácii, ktoré, o situácii v krajine. V podstate sme nezaznali ani nejaké zmeny k lepšiemu a v podstate sa tieto práva systematicky porušujú. Veľmi citlivo vnímame a pozorne sledujeme vývoj v krajine a aj vplyv ruských orgánov v danej otázke. Teda hlavne ide o bieloruské, pardon. E, tiež sme e, ústami e, vysoké predstaviteľky vyjadrili stanovisko EÚ a v tomto zmysle zdôrazňujeme význam médií z občianskej spoločnosti. A e, pokladáme za veľmi dôležité, aby orgány Bieloruska sa angažovali e, e, z orgánmi, teda aby EU a Bielorusko komunikovali a v rámci toho dokonca maja začiatkom tohto mesiaca e, vysoká, vysoký predstaviteľ Bieloruska taktiež e, bol v osobnom kontakte e, s pani Mogheriniovou a ďalšími vysokými predstaviteľmi komisie. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Rád by som položil dve otázky, ak dovolíte. Poprvé, Pani Litvina, hovorili ste o skutočnosti, že nie pred istým časom e, v médiách sa v podstate hovorilo o tom, že e, len Rusko podporovalo Bielorusko, ale odtedy sa to zmenilo. Hej? Takže rád by som pochopil, tie zmeny, ktoré sa zmenili, tak sa zmenili len preto, že pre, eh, prezident Bieloruska pochopil, že by bolo dobré nejak vyvážiť situáciu a aby nedošlo k zahlcovaniu informáciami len z veľkého imperiálneho Ruska. Alebo je to skutočne vôľa zmeniť veci. Tá štúdia, ktorá sa uskutočnila nám hovorí o tom, že situácia v praxi je ešte stále veľmi ťažká, náročná. Asi by bolo veľmi vhodné teda vypočuť si váš názor na túto vec, aby sme si to objasnili. A druhá otázka. Akú konkrétnu radu by ste poskytli členským štátom EÚ a celkovo Európskej únii? Čo môžeme urobiť my? aby sme e, mohli podnetiť pozitívne zmeny v Bielorusku. A na oboch e, rečníkov v súvislosti s touto štúdiou mám túto otázku. Podľa vašich názorov, vychádzajúc z praxe, keď hovoríme totiž aj o rozpočte na budúce roky, je tu viacero vecí. Niektorí ľudia si myslia, že by bolo dobré mať jeden nástroj na toto. Iní sú za z toho názoru, že dva finančné nástroje, ktoré ste spomínali vy, že by proste mali byť e, samostatné. Hej, že by sme k nim mali pristupovať samostatne, zvlášť. A aby sa teda vyhlo situácii, že to bude financované len na papieri a nakoniec nič hmatateľného z toho nevzíde. Čiže aký máte na toto tiež názor, na financovanie? Ak dovolíte, chcel by som nadviazať e, na vaše otázky, prosím. Efektívnosť rôznych nástrojov na podporu demokracie a ľudských práv v našom bezprostrednom susedstve. Takže v tejto súvislosti, ako hodnotíte efektívnosť európskych nástrojov doteraz? A vo vašej štúdii, v tej správe, teda vyslovujete názor, že by sme mohli mať vyššie očakávania. Týka sa to programov na podporu Bieloruska a taktiež celkovo časového rámca. Totiž všetko to súvisí s rozpočtom a vieme, že tieto nástroje nie sú veľmi flexibilné a čas medzi žiadosťou a samotným vyplatením pomoci je pomerne dlhý ste odborníci v tejto oblasti, tak prosím, povedzte nám, poradte nám. Aké zmeny by sme mohli urobiť, alebo čo, aké korekcie v opatreniach urobiť. Toto je len otázka na doplnenie. Takže e, súvisí to s otázkou, ktorú položil pán Pancery. A potom sú tu ešte nerozpočtové nástroje, z rôznych medzinárodných nadácií. Takže povedzte nám, prosím, ktoré nástroje, alebo ktorá nadácia, ktoré prostriedky, ktoré poskytujú nadácie alebo iné orgány, teda čo z tohoto je najlepšie a najefektívnejšie. V tomto prípade hovoríme napríklad o krajinách východného partnerstva a je teda veľmi dôležité, aby sa trvalo na princípoch občianskej spoločnosti, týka sa to aj médií samozrejme, a nejde tu o podporu konkrétnych jednotlivcov, tých bojovníkov za ľudské práva alebo aktivistov, ale ide o celé oblasti, ktoré chceme podporiť. Takže Taktiež e, by som povedal kapitola 4.3.3, kde sa hovorí o nadácii pre demokraciu, Endowment for Democracy. Tam sa hovorí konkrétne o dvoch projektoch, a týka sa to daného obdobia, ktoré ste skúmali. Je to v tej správe. A keď som si pozrel správu nadácie, tak oni uvádzajú 45 projektov. A tieto popisovali ako e, projekty, e, ktoré majú pomerne širokú škálu a nie sú bližšie zamerané. Takže povedzte mi prosím, sústredili ste sa vo vašej správe na projekty, ktoré boli širšie zamerané alebo skôr už je zamerané z hľadiska záberu. Takže v čom je ten rozdiel? Asi nemáte až tak mnoho projektov, ktoré ste tam popisovali. Mohli by ste nám prosím povedať dôvod, prečo je to tak? Ďakujem. Dobre, dovolte mi začať tým, že zodpoviem otázku pána Gřiba a začnem od, odzadu a zda. Pokiaľ ide o hodnotenie tých finančných hodnotení, finančných nástrojov, myslím, že to je celkom jednoduchá záležitosť a nekontroverzná záležitosť. Pokiaľ ide o finančnú pomoc na jednotlivé projekty, tak tá sa už určitý čas využívala na príslušné iniciatívy. Napríklad, teda hm, existovala tu kondicionalita, ktorú stanovila komisia, išlo o e, fitosanitárne stanice. Tam išlo o e, lepšiu kontrolu kvalí potravín, ktoré sa presúvajú cez hranice medzi Európskou úniou a Bieloruskom. Tie prostriedky boli použité a fitosanitárne stanice fungujú. A ďalej záväzok monitorovať a chrániť kvalitu vzduchu teda ovzdušia v súvislosti s možnou kontamináciou, tak eh, Bielorusko využilo tieto prostriedky na, teda na daný účel, ale sú aj určité fondy, ktoré sa realizujú pomalšie, napríklad tzv. bolonský systém, to sa týka vzdelávania, a tam k oneskoreniu dochádza veľmi výraznému, temer dvojročnému. A sú to veľké objemy peňazí a predsa to je tie konečné rozhodnutia, ktoré sa týkajú uplatňovania a vykonávania bolonského systému vzdelávania nielen v základnej a strednej, na základnej a stredných školách, ale aj na úrovni vysokých škôl. Aj tam dochádza k oneskoreniu. Takže potom sú tu ešte ďalšie fondy, ktoré nie sú bližšie špecifikované a uvádzali to aj príslušní rečníci. Aj tam sú síce určité kondicionality, ale je to s nimi čoraz náročnejšie, ťažšie. Proste e, nesplňajú sa tie podmienky. A sú tu aj sankcie, ale napríklad ide aj o toto. Obchod v oblasti textilu. Toto sa realizovalo cestou vzájomných dohôd, takže tie sankcie sme zrušili a to dáva jasný zmysel. Pokiaľ ide o e, fondy, ktoré nemajú charakter rozpočtový, tak e, tam samozrejme e, je efektívnosť obmedzená. Takže poprosíme teraz od odpovede. Takže za posledných 25 rokov e, sú tu skúsenosti, ktoré viedli k aktuálnej politike, ale my sme dúfali, že sa situácia zlepší, že to tak nie je. Čo sa týka tej veľkej integrácie s Ruskom, tu sa proste pragmaticky hovorilo, že to sú pragmatické hospodárske záujmy, tým sa to ako si E, e, vysvetľovalo e, ropovody, plynovody, mali sme vynikajúce výhodné ceny a tento pragmatický prístup bol prioritou. No a potom, keď sa dostal Lukašenko k moci, tak úplne na začiatku chcel vyvolať v podstate v ľuďoch, v spoločnosti, potvrdiť, posilniť takúto nostalgiu vzťahu s Ruskom a sovietským zväzom to bola, ako sa hovorí, jedným z dôvodov takej blízkosti, blízkeho vzťahu s Ruskom. E, samozrejme, nie všetko sa tak darí momentálne iná situácia. E, potrebujeme nové technológie, máme zastaralé ruské technológie a potrebujeme takisto iný pragmatický prístup, ale tento e, minulý pragmatický prístup funguje aj čo sa e, týka e, vzťahu Bieloruska a e, Európskej únie, pretože tu sú práva, ľudské práva e, a mnohé procesy. Trošku to mimo, mimo toho, čo tu zaznieva. Ja mám problém s jednou situáciou, trápi ma jedna situácia, dosť nedávna situácia, neviem si ju vysvetliť. E, Pán Makej, minister zahraničných vecí, plánuje cestu do Bruselu, má naplánovaný bohatý program, má sa stretnúť s panou e, Mogherini. E, teraz sú v podstate o to stretnutie dva dní pred stretnutím s pani Mogherini Bielorusko. E, v podstate zrealizovalo dva tresty smrti, v podstate ich vykonalo dva dní pred týmto stretnutím. Takže ja tomu celkom nerozumiem. E, evidentne e, sú tu štruktúry a plány, ktoré chcú zabrániť takýmto prvým krokom zblíženia Bieloruska s Európskou úniou. A um, samozrejme teraz ale nie je čas na to púšťať sa do tejto diskusie. Ja by som sa chcel vrátiť k otázke ruskej propagandy v Bielorusku a e, bieloruskej spoločnosti. Áno, situácia v poslednej dobe sa trošku zmenila. Nielen hospodárske otázky sú tomu na vine alebo dôvodom, ale aj politické otázky, konkrétne konflikt na Ukrajine a určite v každom prípade časť bieloruskej moci, zástupcov bieloruskej moci sa začala e, zamýšľať nad otázkou e, národnej bezpečnosti Bieloruska. Je potrebné sa nad týmto zamyslieť, pretože e, zistilo sa, že asi 60 e, produkcie e, ako, e, výroba pochádza z Ruska a Samozrejme asi 60-70 občanov Bieloruska podporuje to, čo spravilo Rusko na Kryme, nazývajú to ako akt spravodlivosti. A je potrebné e, niečo spraviť. Je, je tu časť e, tých, ktorí sú pri moci, ktorí tomu rozumejú, ale zároveň e, v rámci e, tej otázky národnej bezpečnosti. E, máme tu program národnej bezpečnosti vlády. Tá situácia je taká veľmi nejednoznačná. E, nie je to celkom vyhranené v rámci, ani v rámci vlády. Nech sa páči. Thank you very much, uh, for the question. Ďakujem veľmi pekne za otázky a prvnež začnem e, s tými technickými detailmi chcem povedať, že efektívnosť finančných nástrojov je zaujímavá otázka na diskusiu a máte plnú legitimitu takéto otázky klásť, ale to je len jedna stránka. A keď hovoríme o efektívnosti, tak môžeme hovoriť o týchto finančných otázkach e, oddelenie od tých politických kontextov. Takže aj keď by sme zvýšili efektívnosť týchto finančných nástrojov o 100%, ešte stále by sme boli v náročnom politickom kontexte, v ktorom musíme fungovať. A bolo by e, nakoniec e, e proste e, prídeme k bodu, kde už sa efektívnosť viac zvýšiť nedá. A vlastne politický kontext e, limituje tú efektívnosť, ktorá sa dá v praxi uplatniť. Aj keby sme e, brali tieto aspekty ako separátne, ako bolo spomenané. Dovolte mi veľmi, veľmi stručne sa vyjadriť. Jednak k oddeleniu nástrojov. To je to, to čo navrhuje komisia, aby sa zlúčili do jedného nástroja. Otázka potom je z hľadiska obsahu keď vychádzame z návrhu komisie, tak sa dajú prebrať dobré na tie ale prvky, ktoré fungujú, aj napríklad e, aspekt ľudských práv, nezávislosť e, od e, súhlasu vlády, to je dôležitý aspekt, a aj samotný právny stav celkovej spoločnosti z hľadiska uplatňovania princípov právneho štátu. Takže čo sa potom stane v praxi, ak tieto nástroje zharmonizujeme a koľko nástrojov pre podporu demokracie nakoniec potom zostane. A znamená to, že tu viaceré mm, útvary komisie by na to museli popracovať a ďalej z hľadiska pôvodného nástroja e, pre demokraciu a ľudské práva, koľko z tohoto materiálu sa prevezme do toho nového. Takže teraz aspoň máte expertov priamo tak povediať, v organizácii. A to je dobré, že už e, sa niekam dopracovali, ale ďalej by sa asi išlo cestou pokusov a omylov. Ale vidíme, že to v podstate funguje, ale v praxi existuje problém, že bojovníci za ľudské práva, aspoň tí, s ktorými hovoríme, nie sú si vedomi, že takýto nástroj existuje a sú dosť podozriví voči nemu. Asi to chce nejaký čas. Sú tu určité malé nástroje a mechanizmy v rámci nástroja pre demokraciu a ľudské práva, že proste dochádza k ich postupnému vývoju, ale teraz, aby sa to všetko znova menilo a odpiky, aby sme začínali, myslím, že to by asi nebola veľmi dobrá situácia. A pokiaľ je to, čo sa dá vylepšiť, no, je tu viacero vecí, nechceme to všetko opakovať. A napríklad ťažko sa e, predkladajú žiadosti a tak ďalej a tak ďalej. Proste je ťažké asi meniť niektoré zabehané princípy alebo postupy, ale to, čo vidíme, myslím e, napríklad e, s aspektom konzultácií zo strany viacerých členských štátov, alebo ako sa prijímajú rozhodnutia, alebo kto získa projekt v Bielorusku a tak ďalej. A často tieto konzult- tí konzultanti nemajú dosť eh, dobrých expertov, ktorí vidia do hĺbky situácie. Napríklad eh, proste tí ľudia predtým fungovali v Talianskom niekde inde. Proste má, a nedá sa získať odbornosť, o, ktorá súvisí s Bieloruskom len tak zo dňa na deň. Takže eh, ide o to, aby boli k dispozícii experti, čo si ako databáza expertov na otázky Bieloruska. Čiže toto je potrebné priamo pre prax. A to bolo spomenuté aj tu. EU môže dať viac peňazí do toho, aby sa v praxi mm, vytvorilo, vytvoril priestor pre viac expertov na otázky Bieloruska, ale dôležité je budovať kapacity aj na monitorovanie a hodnotenie systém a samotného vývoja v oblasti ľudskoprávnej. Pokiaľ ide o nadáciu pre demokraciu, no čo s tým? Áno, chceme zistiť projekty, koľko ich je a získame protichodné informácie eh, od nadácie pre demokraciu. Takže dobre, koľko je ich takých, čo sa financuje? Dobre, ktoré boli len na papieri financované a aj o tom chceme viac informácií. A pokiaľ ide o ďalšie projekty, napríklad to, čo sa hovorilo aj v správe, sú tu viacerí sprostredkovateľia, takže tam sa ide cestou nejakých bieloruských subjektov a potom tá pomoc, e, povedzme, nie je bezprostredná priama, ale ide o to, aby sme zistili, ktoré projekty skutočne existovali, kde boli sprostredkovateľia a kde boli priami recipienti e, týchto, tej, tej pomoci. A tie protichodné informácie nám určite nepomohli. Myslím, že ešte by sa dala požiadať a tá nadácia, aby sa vyjadrila k transparentnosti financovania zo strany EÚ. Myslím, že to by bolo asi tak všetko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za e, pánovi predsedovi Štoževskému. E, mali sme tuto veľmi zaujímavú spoločnú di- diskusiu. Chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v tejto spoločnej diskusii. Chcem poďakovať eh, pánovi predsedovi Združenia novinárov Bieloruska, ako aj pani Litvine. Je to veľký záväzok, ktorý máme voči ľudským právam a k slobode prejavu v Bielorusku. A rád by som vás o tom uistil. Takže uzatvárame tým tento bod a prejdeme k ďalšiemu.